Uh, Dobré ráno všetkým. Vítajte na dnešnom vypočutí vo e, veci e, znižovania emisí skleníkových plynov e, o viac ako 20 a my sme to rozdelili na časti. Najprv bude úvod, ktorý mm, prednesem ja a kolega Matias Brod, ktorý je tieňový spravodajca pre analýzu alternatívy e, prejsť nad rámec 20% a potom kolega je Pazihaut, ktorý je spravodajca k analýze k tej istej správe. A potom tu máme niekoho z komisie a to je Marie Donnelly z generálneho riaditeľstva pre energetiku. No, zatiaľ tu nie je, dúfam, že príde. V tomto úvode chcem vám pripomenúť, že dnes, 9 e, mesiacov pred e, ďalšou medzinárodnou konferenciou o klíme, pripravuje EÚ stanovisko do Durbanu. Odkedy Európska únia prijala v marci 2007 jednostranný záväzok znížiť e, emisie, ako si pamätáte, o 20 veľa vecí sa odtedy zmenilo. Hm. Nehovoriac ani o vývoji posledný rok v Japonsku, lebo to je iná vec. A tomu by sme sa nemali venovať na tomto vypočutí, aby sme hovorili o Japonsku a posledných správach. Takže mm, držme sa témy, ktorú máme prebrať. Vieme, že aj e, ďalšie e, regióny na svete urobili záväzky o znižení emisí a svetoví vodcovia sa zaviazali obmedziť e, oteplenie na 2 stupne a investície do nízkouhlíkových e, technológií je stále viac otázkou konkurencieschopnosti, bez pochyby. A kvôli tomuto vývoju môžeme uvažovať už e, o opodstatnení alebo či sú opodstatné ďalšie jednostranné kroky zo strany EÚ a rada e, osúhlasila, že e, máme prejsť e, na zniženie o 30 ak ostatné regióny príjmu podobné alebo primerané snahy. Táto správa bude východiskom našej debaty a to, aby sme prešli nad rámec 20 zniženia o 20 a to vypracovali Hac inými a stanovisko ITRE od Romana Johan, ktorá tu není dnes a ja sa za ňu ospravedlňujem, že to nemôže byť. A tieto by nám mali vyjasniť, či sú vhodné podmienky a aký by bol potenciálny nástroj, aby sme išli nad rámec 20 Okrem posledného stanoviska komisie, ktoré bolo zohľadené v cestovnom pláne eh, nízkouhlíkovej ekonomiky do roku 2050, ktorý nedávno eh, komisár Hedegar predložil potom aj nový plán efektívnosti, ktorý predložil komisár Rettinger. Oba dokumenty umožňujú e, vyvodiť záver, že energetická efektívnosť bude kľúčom pre naplnenie našich terajších cieľov a aj ich prekročenie. Preto komisia bola vyzvaná, aby sa zúčastnila a diskutovala o terajších e, návrhoch v tejto oblasti Chcem spomnúť, že Romana Jordan tu nemôže byť. Chcem spomnúť jej veľmi stručné body, ktoré zdôraznila v stanovisku, ktorý predložil výbor ITRER. Poprvé zdôraznila privítať dôraz na potrebu dlhodobej dráhy a nie len na to, aby sme sa zamrali na ciele 2020. Po druhé, naznačila, e, že e, ďalšie znižovanie nad rámec 20% by malo byť podporené správnymi stimulmi a viac ako národnými legislatívnymi opatreniami. V dôsledku toho ročné finančné výhľady musia určiť správne priority tým, že nasmerujú vhodné a dostatočné prostriedky pre výskum a inovácie a tiež, že budú stimulovať používanie kohezných fondov pre opatrenia energetickej efektívnosti, ako napríklad a rekonstrukcie budov a tak ďalej. <clears throat> Toľko k úvodu. Spomenul som, čo ma ITRE v tomto stanovisku, v tejto správe a potom bez ďalšieho zdržovania dám slovo kolegovi Matias Grote. Matias, máte slovo? Meiner Seite ist mein... Ďakujem, pani predsednička. A ja vám želám dobré ráno. Máme tu na programe dôležitú tému. Ako sa Európska únia v nasledujúcich rokoch postaví ku klimatickej politike? V roku 2008 e, sme prijali e, rozsiahly záver e, s balíkom pre klímu a energetiku a to ešte je stále platné a bolo rozhodnuté 20 zniženie emisí CO2, keď ostatné veľké hospodárske bloky budú spolupracovať, tak potom EÚ to zvýši aj na 30 čo sa týka znižovania emisí. My sme e, vyhlasili e, na konferencii o klime v Kodani, ale aj v Cancúne, že v medzinárodnom poli v tomto balíku teraz e, bol dosiahnutý slabý pokrok, ale máme zároveň aj finančnú a hospodárskú krízu a tým utrpelo aj hospodárstvo, aj priemysel. A dostávame sa práve na úroveň, kde sa to celé normalizuje, no Nemyslím si, že už e, je u konca tá ekonomická obnova a e, posledný týždeň sme dostali ďalšiu správu z Japonska a e, tam sa udeli tri pohromy a musím povedať, že také niečo nechcem zažiť v Európe, takúto reťazovú reakciu a myslím si, že tieto udalosti v Japonsku budú mať aj rozsiahle dopady na debatu v budúcnosti v Európskej únii. Mali sme komisára včera aj predvčerom v rôznych výboroch a on okamžite reagoval veľmi dobre a rýchlo reagoval. A teraz sa to analizuje ako u nás v nasledujúcich mesiacoch, ale aj rokoch sa k tomu postavíme. Dôležité je, že eh, dnes pri vypočutí aj u expertov, aj v pracovnej skupiny zistiť, eh, aké eh, majú cesty možné úniky CO2 teda európsky priemysel je v medzinárodnej konkurencii s so ostatnými odvetviami a keď Európa jednostranne sprísni predpisy eh, v oblasti klimatického zákonodárstva, aké to bude mať dopady eh, na konkurencieschopnosť eh, európskeho priemyslu a aký účinok bude mať sprísnenie mm, predpisov na ochranu klímy na ďalších hráčov na medzinárodnom poli. Či to má zmysel, alebo nemá to zmysel, alebo či je pravda niekde uprostred a v akých oblastiach môže Európa ďalej postupovať bez toho, aby ohrozila konkurencieschopnosť. Či to tam má zmysel e, zvýšiť e, tie ciele využitia obnoviteľných zdrojov napríklad na 40 v oblasti e, výroby elektrické energie. Mm, technicky by to bolo možné, ale aký to bude mať dôsledok v celohospodárskom vyjadrení. A tiež musíme vidieť aj technologické zložky a aký to bude mať dopad, keď Európa jednostranne bude konať a aké to bude mať ekologické následky. Či to bude mať e, nejaký následok, alebo aký veľký bude ten e, účinok. A tieto otázky si musíme klásť. A na konci, teda v júni, kolega Echot určite e, pozná ten časový plán. Parlament má mm, rozhodnúť odhlasovať správu z vlastnej iniciatívy a mm, Hm, myslím si, že táto správa z vlastnej iniciatívy hm, nebude mať veľkú hodnotu a že oveľa eh, si viac budú ceniť iné inštitúcie, ale parlament má povinnosť na oboch stranách, aj na strane životného prostredia, ale aj priemyselnej konkurenceschopnosti a mm, hospodárskych výhľadov e, tieto zozuladiť a analyzovať ich. A toto je aj kritika voči parlamentu. Kolega Robert Goebbels. My sme dlho diskutovali, Robert, v 2008 o balíku pre klímu a energetiku. To sme odsúhlasili v prvom čítaní a tam parlament e, sa, si odopral vlastné práva, pretože to muselo rýchlo prejsť a e, potom to malo horkú príchuť u mnohých kolegov a musíme naozaj sa posnažiť, aby sme presne analyzovali, pretože my sme tí, ktorí aj vo volebných odvodoch v členských štátoch musíme zastupovať a diskutovať, e, keď e, príjmeme nejaké rozhodnutie, aby sme si za ním stáli. A nemôže to byť tak, že jedna e, strana parlamentu povie, že to bola tá druhá strana opačne, ale toto musí byť spoločné a táto hlubková správa musí byť prijatá veľkou väčšinou a mali by sme si nechať aj potrebný čas na dôležitú analýzu a Dôležitou súčasťou toho je dnešné vypočutie. Máme tu pozvaných odborníkov z celej Európy, ktorí vystúpia a ja sa teším na tú diskusiu a e, v tomto zmysle e, nám želám e, všetkým plodné dopoludne. Ďakujem a teraz má slovo Bas. Ďakujem Pilar, ďakujem Matia za úvod. V prvom rade sa predstavím, moje meno je Bas Eichhout a som spravodajca z Výboru pre životné prostredie a myslím, že po vypočuní, ktorý, ktoré sme mali vo Výbore pre životné prostredie spolu s Romanou Jordan a teraz toto vypočutie vo Výbore ITRE jasne ukazuje, že zvýšenie našich ambícií v oblasti klímy nie je len environmentálnou otázkou, ako povedal Matias, je to viac a viac zároveň aj priemyselná otázka. A pre mňa ako spravodajcu na strane životného prostredia je veľmi dôležitá spolupráca s ITRE, aby sme mali takú správu, ktorá v sebe obsiahne environmentálne ako aj priemyselné argumenty, aby sme boli pripravení na zvýšenie našich ambícií v oblasti klímy. Máme prvú, prvý návrh iniciatívnej správy výboru Envy a spolu s Románou Jordan z výboru e, ITRE e, to zlaďujeme a e, myslím, že sú to jasné dôvody na posilnenie našich ambícií v oblasti klímy, ako uvádza moja správa. A minulý rok v máji komisia už vydala svoje oznámenie, bolo to teda v máji 2010, kedy jasne uviedli, že ak tu má byť nejaká nákladovo efektívna cesta, ak sa máme zamerať na dlhodobé ciele, teda 20% 2020, jednoducho nepostačuje. Ja som to vo svojej správe pretavil do takej pozície, že unilaterálne by sme to mali zvýšiť na 30% redukcie eh, emisí. A argumenty sú rôzne vedecké, napríklad v oblasti klímy, je veľmi jasné, že ak chceme dosiahnuť ten cieľ dvoch stupňov, ak sa chceme ako Európska únia chopiť našej zodpovednosti, tak 30 eh, je vlastne len prvým krokom eh, na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa. A opäť cestovná mapa komisie, ktorá bola zverejnená začiatkom marca, zopakovala, že ak tu máme mať nákladov efektívnu cestu do roku 2050, musíme naše ciele e, eh, zambiciozniť byť e, nad tých 20 A e, je tu nielen ten argument klímy. Pozrieme sa na tie priemyselné a hospodárske argumenty, energetické, na zvýšenie našich ambícií v oblasti klímy. Myslím, že jeden z kľúčových argumentov je, že keď sa pozrite na naše hospodárstvo, tak posilnenie e, týchto ambícií z 20 na 30 spôsobí alebo zniží náš, náš dovoz ropy o 40 miliard um, ropy a to počítame na 88 dolárov za barel a viete, že teda cena ropy sa vyvíja skôr nahor, čiže čím vyššia uh, cena ropy, tým väčší bude energetický a ekonomický prínos zvýšenie našich ambícií v oblasti klímy. No a o tom tu dnes chceme diskutovať. E, sú viaceré kľúčové e, aspekty, ako dosiahnuť tento cieľ. Máte tu sektor ETS a non-ETS. V sektore ETS e, kľúčovú úlohu budú zohrávať inovácie preto som veľmi rád, že aj na tomto vypočutí sa budeme špecificky venovať inováciám, vývoju a výskumu, pretože e, je potrebné mať cenu uhlíka, aby e, trhy zareagovali na nízkouhlíkové technológie, ale zároveň, ak nebudeme investovať do týchto technológií a nezabezpečíme znižovanie cien nových technológií, e, tak nebudeme mať vyváženú politiku. A preto výskum a vývoj bude skutočne kľúčový. Druhá vec, energetická efektívnosť keď si pozriete cestovnú mapu komisie, jednoznačne sa tam uvádza, že ak dosiahneme náš cieľ 20-percentnej energetickej efektivnosti v roku 2020, tak dosiahneme už 25-percentné zniženie emisí v roku 2020. Čiže už teraz prekročíme, alebo už vtedy by sme prekročili tých, tých tých 20 plánovaných percent. Samozrejme, veľká otázka bude, ako e, to dosiahneme. My ako parlament sme e, so širokou väčšinou, s podporou širokej väčšiny žiadali o záväzne ciele, bola tu správa pána Bensena, že jednoznačne potrebujeme záväz, záväzne ciele v oblasti energetickej efektívnosti. Ale keď sa pozriete na plán energetickej efektívnosti komisie, tak tam zatiaľ nie sú skutočne záväzné opatrenia. A myslím, že to je jedna z tých kľúčových tém, o ktorých tu musíme diskutovať a preto som veľmi rád, že energetická efektívnosť je jednou z kľúčových tém na programe. Ako zabezpečiť, aby sme dosiahli ten prínos, aby sme plne vyčerpali potenciál úspory energie, ktorý tu máme, ako posilniť pozíciu komisie, pretože energetická efektívnosť je kľúčovou témou. Samozrejme, tu by som to chcel uzavrieť, plne súhlasím s tým, čo povedal Matias, že v konečnom dôsledku nechceme tu mať nejaký boj, že e, na jednej strane bude 50% za e, nejaký návrh a 50% proti na druhej strane. Čiže toto je skutočne dôležitý cieľ a ak chceme tie ciele dosiahnuť, musíme naše ciele trošku prispôsobiť napríklad v sektore non-ETS, keď sa pozriete napríklad na ciele v jednotlivých krajinách. Pretože ak tam neprispôsobíme ciele, tak e, energetická efektívnosť svoje ciele dosiahne len tým, že sa posilní vlastne obchodovanie medzi týmito krajinami a nie, že sa znižia emisie. Čiže energetická efektívnosť je kľúč. Ako to dosiahnuť? Na to sa musíme pozrieť, ale samozrejme musíme aj našu politiku tomu prispôsobiť, aby sa to podarilo. A to je kľúčová vec, o ktorej musíme diskutovať. Komisia E, trošku váha, ale my ako parlament môžeme komisiu žiadať, aby predložila návrhy na zvýšenie našich ambícií, pokiaľ ide o klimatické ciele. To samozrejme súvisí s finančným výhľadom, s finančnou perspektívou. Keď sa pozriete na túto politiku, musíme to prepojiť, teda energetickú efektívnosť, finančnú perspektívu, to je diskusie, ktorá tu v Bruseli prebieha, musíme to teda prepojiť, ale v sektore ETS musíme dosiahnuť viac, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, ale musíme mať stanovenú správnu cenu uhlíka, aby tie nové technológie, ktoré nás privedú k novej ekonomike, čo chceme v Európe dosiahnuť, budú podporené takýmito cenovými stimulmi. Takže veľmi sa teším na vystúpenie našich expertov, pretože dnes nám experti dajú všetky vstupy do správy a potom spolu s Matiasom, s Romanou a s výborom Envy vypracujeme správu, ktorá dúfam sa stretne so širokou e, podporou. Budeme tu mať veľmi silný signál do budúcnosti, aby teda klimatické ciele e, boli zladené s e, novými cieľmi, pokiaľ ide o priemyselnú revolúciu. Ďakujem. Ďakujem pekne za veľmi jasné vysvetlenie toho, čo, o čo v správe ide, aká je línia diskusie. Očakávame e, veľmi obsiahlu diskusiu na tomto verejnom vypočutí v jednotlivých paneloch. Môžeme sa dotknúť všetkých týchto aspektov, ktoré ste tu jasne uviedli. A teraz tu máme zástupcov komisie Pani Donnelly, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem aj za pozvanie prísť dnes sa predpoludním sem a zúčastniť sa diskusie. Ja by som v krátkosti chcela poskytnúť informácie k plánu energetickej efektívnosti, ktorý komisia mi prijala minulý týždeň. Samozrejme, bolo to prijaté zároveň, e, ako boli prijaté ciele nízkouhlíkovej ekonomiky 2050 a to je preto, že tieto dva sú nerozdeliteľne spojené. Dosiahnutie cieľa energetickej efektívnosti do roku 2020 je kľúčom eh, k dosiahnutiu nízkouhlíkovej ekonomiky v roku 2050 a môže nám pomôcť prekročiť ten eh, cieľ zníženia emisí do roku 2020. Ak dosiahneme ciele v oblasti energetickej efektívnosti. E, prinesie nám to 25-percentné zníženie emisí skleníkových plynov. V súčasnom prostredí, teraz keď hovoríme tak veľa o energii, o rôznych zdrojoch energie a všetkých tých otázkach súvisiacich a v tomto kontexte súvisím s predchádzajúcimi rečníkmi, najbezpečnejšia, najistejšia a najlacnejšia E, forma energie je tá, ktorú nikdy nevyužívame. A to je e, kľúčom tejto filozofie energetickej efektívnosti. To je e, hlavný prínos k našim klimatickým cieľom, ale aj k ekonomickým cieľom a ich naplneniu. Priemysel, ktorý je efektívny, priemysel, ktorý je konkurencieschopný, Ehm, sú tu, prináša samozrejme prínos aj spotrebiteľom, čiže je tu veľmi jasný aj ekonomický odkaz, nie len klimatický odkaz. Plán energetickej efektívnosti, ktorý bol prijatý minulý e, týždeň, je určitou orientáciou v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2020, ale dúfame, že to nebude obmedzené len do roku 2020. Dúfam, že mnohé iniciatívy z tohto plánu nás nasmerujú na cestu až do roku 2050, kde budeme musieť postupovať veľmi obozretne, ale dúfame, že to je správny smer. Buduje to samozrejme na akčnom pláne energetickej efektívnosti z roku 2006 a na e, opatrenia, ktoré boli prijaté v legislatívnej forme odvtedy. Sú tu rôzne smernice, smernica o budovách, ktorá bola prijatá minulý rok napríklad ale e, berie nás to, privádza nás to ešte ďalej a chcela by som vás upozorniť na niekoľko vecí v tomto pláne. Mm, poviem rovno, že mm, členské štáty v tomto pláne nemajú stanovený žiadny záväzný cieľ zníženia o 20 ale my sme v našom dialogu s členskými štátmi mali taký dvojfázový prístup, samozrejme v rámci procesu Európa 2020, v rámci európskeho semestra. Je tu príležitosť pre členské štáty, aby predkladali svoje národné programy reformy. E, malo by sa to udiať v apríli a súčasťou národného programu reformy by mala byť e, indikácia národných cieľov v piatich aspektoch Európy 2020 a z týchto cieľov tam máme teda energetické, klimatické, e, emisie, obnoviteľné stroje, to je všetko e, právne záväzné, sú k tomu ďalšie opatrenia a najmä v oblasti energetickej efektívnosti je ten cieľ 20 Prebehla veľmi intenzívna diskusia o tom, čo je to ten cieľ, čo to znamená. Myslím, že v tom pláne sme vyjasnili, že hovoríme o primárnej energii, hovoríme o ciele znížiť eh, o 368 eh, eh, miliónov ropných, v, v ropnom ekvivalente naše emisie. No a komisia jasne povedala, že v roku 2013 sa vrátime k dosiahnutému pokroku, zrejdujeme, zareagujeme podľa potreby, príjmeme právne záväzné ciele pre členské štáty ale to, že tam momentálne nie sú právne záväzné ciele, lebo otázka bola, či budú e, záväzné ciele alebo záväzné opatrenia, a ten plán signalizuje e, celý súbor právne záväzných opatrení a tu musíme byť veľmi jednoznační. Hovoríme o právne záväzných opatreniach. Sú to opatrenia, ktoré e, budú predkladané vo forme legislatívnych návrhov. Dúfame, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa nám to podarí zrealizovať. Eh, že tu budú ciele pre verejný sektor. A takisto z, m, mm, máme tu identifikovaný cieľ zdvojnásobenia renovácie verejných budov, aby sme dosiahli cieľ 3 ročne renovácie. Potom e, sú tam e, pravidla vo verejnom obstarávaní, E, samozrejme, verejný sektor predstavuje vo všetkých členských štátoch veľkú časť ekonomiky. E, mohli by sme energetickú efektivnosť využívať ako kľúčové kritérium o verejnom obstarávaní tovarov služieb. Tovarov služieb. A už čohokoľvek ďalšieho. Druhá oblasť záležných opatrení je e, záväzok úspor v energiách. E, prečo? Z dvoch dôvodov. Po prvé, Videli sme na základe skutočných e, skúseností v piatich členských štátoch, že toto je funkčný mechanizmus. Máme tu regulovaný trh a vidíme, že to prináša výsledky. Ale po druhé, a čo je snad ešte dôležitejšie, je, že energetická efektívnosť sa týka všetkých. Všetci môžeme konať v oblasti energetickej efektívnosti, najmä spotrebitelia a ľudia, ktorí sú niekde v kanceláriách, vo svojich domoch, bytoch, ale um, komunikovať s takouto obrovskou skupinou ľudí je veľká výzva a práve preto poskytovateľia energií sú kľúčom, lebo oni majú to prepojenie, oni majú distribučné siete, oni sú v kontakte s celým týmto publikom, tak povediac. Čiže to sa ukázalo byť úspešným a je to dôležitý most ako sa spojiť s takouto rôznorodou skupinou ľudí v Európe. No a samozrejme, vzhľadom na to, že to je regulovaný trh, tak e, je tu možnosť e, stanovať určité požiadavky a predpisy. No a vzhľadom na diskusiu o ETS, to je skutočne kľúčová oblasť, pokiaľ ide o emisie Samozrejme máme tu smernicu o emisiách, potom e, je neoddeliteľnou súčasťou je požiadavka uplatňovať najlepšiu dostupnú technológiu. Viem, že je to relatívne nové, ale mm, je tu dosť e, teda sa stretáva s reakciou a podľa nás by mm, využívanie najlepšie dostupnej technológie malo byť kľúčom nielen keď sa príjmajú alebo vyvíjajú nové technológie, ale aj keď sa obnovujú nejaké zdroje. Obyčajne po 5 rokoch je tu ten cyklus, kedy e, dochádza k obnove. A toto je oblasť, kde teda e, sú problémy, musím povedať. A možno, že je to trošku uh, cestné, že v mnohých prípadoch táto požiadavka najlepšej dostupnej technológie môže byť, um, tam byť udelená výnimka pre podniky, ktoré sú súčasťou ETS. A keďže tu máme výsledky v oblasti uhlíkových emisí v rámci ETS, možno toto nie je najlepší nástroj energetickej efektivnosti. Takže možno to vyzerá ako taká dvojitá regulácia, ale tie ciele nie sú úplne rovnaké, aj keď sa navzájom podporujú. A preto predstava, že by sme E, škrtom pera dali výnimku všetkému priemyslu, ktorý podlieha ETS, e, pokiaľ ide o tieto požiadavky na využívanie najlepšie dostupnej technológie, to je nemysliteľné a preto to máme takto upravené v našom návrhu. No a s tým samozrejme súvisí celá otázka tepla, vykurovanie budov, e, všetkých budov, vašich domov. To je 40 spotrebovanej energie v Európe vykurovanie predstavuje 40 spotrebovanej energie v Európe. To je najväčšia mm, e, časť v, tom, v, tej, v tom mixe spotrebovanej energie v Európe. Čiže tu musíme konať. Jednoznačne najdôležitejší je mechanizmus. Najdôležitejší mechanizmus je, aby aby e, budova bola efektívna, aby to bolo zabezpečené. Jednoduchšie samozrejme sa to uplatňuje pri nových budovách, kde sa začína od nuly, možno to až tak veľa nestojí, aby sa dosiahla takáto energetická efektívnosť budov. Náročné to je, keď sa pozeráme na existujúce budovy. Pozrite sa z okna, tieto domy tam stoja možno 80-100 rokov, Otázka je, čo urobíme, aby sme zabezpečili, že tieto domy a tieto byty, ktoré vidíme z okna, sú izolované. A to samozrejme je náročné, to je veľmi finančne nákladné, ale je to nevyhnutné. A tu sa musíme zamyslieť nad tým, ako zmobilizovať na to finančné prostriedky, ako nájsť finančné prostriedky. A hovoríme tu o takom rozsahu financovania, že jednoducho to prekonáva čokoľvek, e, o čom by sme mohli hovoriť v súvislosti s finančnými perspektívami. Samozrejme, tie, e, tá finančná perspektíva nedá nám tie potrebné financie na to, ale môže tam byť e, určitá podpora, možno to byť nejaké ilustratívne opatrenia z toho, napríklad využiť kohezný fond, štrukturálne fondy, zamerať e, tieto výdavky na energetickú efektívnosť, dať tomu prioritu, decentralizovať, decentralizovaným spôsobom podporiť eh, obnovu budov a myslíme si, že mm, už sa to zlepšuje že to bude pokračovať do budúcnosti. Keď sa vrátim do verejného sektora, pozrieme sa na to, aké sú náklady na renováciu budov, ako to hradiť, najmä keď eh, štátne rozpočty sú vo veľmi eh, napätej situácii. Takže chceme tu mať viditeľnosť, legitímnosť a podporu Eh, zadávaniu eh, zákazok, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, čiže eh, ten, ten, kto bude projekty realizovať, svoje náklady dostane uhradené vlastne z úspor energetických priebehov možno 10-15 rokov. Legislatívny postup, ktorý sa využíva v rámci verejného obstarávania samozrejme neumožňuje ten pro, tú úhradu v priebehu 10 či 15 rokov, čiže to je jeden problém. No potom sú tam účtovné pravidlá, eh, kde často sa uvádza, že minulý rok to stalo 100 jednotiek, teraz eh, je tam úspora, už to bude len 80 jednotiek a takže vlastne sa stráca tých 20 jednotiek, ktoré sú potrebné na, eh, na splatenie takejto, takéhoto projektu, čiže najprv musíme budovať povedomie o celej tejto veci, no a potom posilniť eh, zodpovednosť, pretože to je tiež spôsob, ako by kapitálové trhy mohli financovať mnohé z týchto investícií, ktoré sú nevyhnutné. No a napokon ešte v tejto súvislosti ďakujem parlamentu a rade. A používame posledné prostriedky z balíka obnovy na špeciálne investície do energetickej efektívnosti koncom tohto mesiaca budeme mať dohodu z EIB a potom ehm, vytvorí sa investičný nástroj v Luxemburgu. Podporuje to finančne teda Európska investičná banka a momentálne diskutujú s dvomi ďalšími bankami, aby sa pripojili k tomuto fondu a dúfame, že dosiahneme teda ten pákový efekt, o ktorom sme diskutovali s vami, keď sme diskutovali tento balík. Dúfam, že tam bude objem možno nejakých 500-600 miliónov, čo bude dedikované, venované práve na energetickú efektívnosť Podporíme samozrejme tiež obecné, e, lokálne orgány, aby sme, ich, e, aby sme im pomohli v týchto plánoch e, udržateľného rozvoja. Takže to je veľmi v stručnosti niekoľko tých kľúčových tém ohľadne prepojenia klimatických cieľov a našich ekonomických cieľov, ako to spojiť. To nám skutočne prinesie výsledky, ktoré potrebujeme v energetickej efektívnosti. Ďakujem pekne, to bolo veľmi elokventné, inšpirované. máme tu tak veľa rôznych postupov a musíme podchytiť všetky tieto problémy v klimatických zmenách eh, spolu s ekonomickým prístupom, teda zohľadňujúc, že to treba urobiť, ale musí to byť aj zmysluplné pre ekonomiku a priemysel. Chcem vám pripomenúť, že než sme začali rozprávu dnes, eh, že tiež e, hovoríme o téme, ktorá je s tým e, súvisiaca a to sú priority energetickej infraštruktúry v Európe. A keď to preberáme, nebudeme mať len infraštruktúru pre dopravu rôznych zdrojov energie, ale tiež máme distribučné siete a oni e, spejú k inteligentným sieťam a toto je mm, prvok, ktorý musíme brať do úvahy, pretože vnútorná eh, efektívnosť je kľúčová vec. Máme problém s budovami a s vonkajšími plášťami budov, ale máme tu aj spôsob, aký môžeme eh, týmto pádom premeniť e, a e, dať do rozvodnej siete obnoviteľné zdroje. Tiež e, máme otázku možnosti aplikácie elektrických aut a máme tiež otázku spotrebiteľov a efektívny spôsob, ako riešiť elektrickú energiu pre spotrebiteľov. A to všetko je spojené s inteligentnými sieťami a všetky tieto veci, aj IKT infraštruktúra pre inteligentné siete sú dnes dôležité a Musíme na to pamätať aj na to, že to bude vyžadovať veľké investície. Potrebujeme regulačný rámec, aby sme dali to na do perspektívy s budúcnosťou a treba mať za cieľ, ako veľký cieľ, dosiahnutie efektívnosti. A Takže to by som vyzvala k reakciám od panelu a um, je otvorená um, diskusia teraz, kto chce vystúpiť. Na zozname mám Elenu Ek, ktorí chcú vystúpiť, Ben Benson, aj Bas. Uh, <clears throat> uh, uh, ďakujem, pani predsednička, ďakujem Pani Donnelly za. Ďakujem kolegom. No a teraz sa zameriavam na komisiu. Mm. S radosťou som si vypočula, že komisia eh, nakoniec eh, konečne vníma ten eh, balík pre obnovu, tak ako sme to prijali v parlamente, pretože mali by sme sa cítiť eh, šťastný, že eh, sme uspeli v tom, aby sme venovali z tejto kopy peniazy nejaké peniaze na energetickú efektivnosť a na malé projekty, pretože najprv komisia bola proti tomu a teraz sa ukázalo, že tie peniaze môžu byť veľmi efektívne použité v tejto súvislosti. A keď už máme ten fond, chcem tiež diskutovať o tom, že e, viac peňazí e, príde v poslednom mesiaci, aby sme vyčerpali všetko, čo sme rozhodli pre tento fond a aby nič neostalo. Tak dúfam, že sa môžeme vrátiť k tejto téme a keď to nakoniec e, bude rozhodnuté, tak by sme si mali otvoriť šampanské pri príležitosti tejto témy. K energetickej efektivnosti mala som schôdzu z Eurolektik a oni E, majú veľké obavy z toho, že e, spôsob, e, akým budete riešiť tú tému, rozdrobí trh. Oni nie sú proti cieľu 30%, ale oni vždy chcú predvydateľnú krivku mm, na ktorú sa majú pripraviť a čo majú urobiť. A keď si zvolíte túto metódu, ako zabezpečíte, aby trh nebol rozdrobený s viacerými zložitými normami, ktoré sa určujú v rôznych členských štátoch, miesto toho, aby sme mali naozaj e, spoločný trh s energetikou, ktorý sme si rozhodli ustanoviť. To je problém s tým, že nemáme rozhodnuté ciele ani na európskej úrovni. Rozdielujeme to na národné a rôzne odvetvové, dokonca aj rôzne národné odvetvové ciele. A myslím si, že to ne zvyšuje konkurencieschopnosť. E, tretia otázka je, čo robíte s paroplynovým, paroplynovým cyklom. E, v e, niektorých štátoch sa tomu chcú viac venovať, dokonca aj tri generácii. Teda kúreniu, chladeniu a výrobe elektrické energie. A ďalej, e, čo chcete robiť e, s meraním jednotlivcov? Počuli sme, že to má byť nainštalované, ale e, chýba tu cena koľko to bude stať a keď hovoríme o inteligentných sieťach, tak to musí byť zohľadnené v tejto koncepcii. Spotrebitelia musí mať možnosť vybrať si medzi zelenou a šedou elektrínou a vidieť, koľko ktorej spotrebujú, ale v niektorých štátoch, napríklad NL, chcú mať aj cenovú informáciu vo forme semaforu, že červená je veľmi drahá a zelená je lacná. A mm, toto veľmi závisí od eh, mm, krivky dopytu. A eh, máme problém Eh, že v elektrickej eh, energii eh, sú špičky v krivke dopytu, ale keď budeme mať chytré meranie, tak sa to bude môcť lepšie vyrovnať a toto veľmi leží na srdci spotrebiteľom. Thank you, Mr. Chairman. First of all, thank you very much. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pani Donal, že ste prišli na dnešné vypočutie a ďakujeme aj za vaše pripomienky o energetickej efektívnosti. Tá je kľúčom pre naplnenie týchto cieľov a prekročenie cieľov. Moja otázka je o tých 500 a 600 miliónov eur. To je veľká suma, ale vieme, že potrebujeme vynaložiť veľa peňazí, než budeme môcť urobiť, čo chceme. Ako chce komisia čerpať tieto peniaze. Môžete nám k tomu niečo viac vysvetliť? Potrebujeme nejaké mm, nápady, ako tie peniaze využiť. Thank you. And thank you, Marie, for Ďakujem. Ďakujem, Marie, za úvod k energetickej efektivnosti a zopakovanie jej dôležitosti. Mám otázku k tomu procesu v mm, nasledujúcom dobi, pretože a e, my e, nie sme úplne na ceste k plneniu našich energetických e, cieľov, čo sa týka efektivnosti. Keď si pozrieme na legislatívu, ktorú máme, tak možno, že dosiahneme len 20% do 2020, ale ja som si prečítal váš program, ktorý už sa už nevolá Energy Action Plan, to je zaujímavá zmena. Pre mňa to nie je úplne jasné, že čo presne prispôsobíte v nasledujúcich rokoch období. A nehovorím o verejnom starávaní a o budovách, verejných budovách, pretože to je dobré, ale úprimne povediac, väčšina budov nie sú verejné budovy. Takže je dobré, že to robíte vo verejných budovách, ale je viac budov než len verejné. A čo presne navrhujete urobiť v nasledujúcom období, aby ste zabezpečili, že ten cieľ 20 bude viac dosiahnutelný ako len pri tých 9%, lebo keď by sme čakali do 2013 a potom budete analyzovať, či e, sa uberáme správnym smerom a asi v terajšom vývoji e, dospejete v 2013 k záveru, že musíte robiť agresívnejšiu politiku, ale to nebude možné prijať pred rokom 2014, tam budú nové voľby, nový parlament a komisia. Takže pred novým funkčným obdobím e, to bude až v 2015 alebo 16 a potom stále budete musieť splniť 20% e, do 2020. Pre taký kľúčový aspekt e, klimatickej politiky nechápem, prečo čakáme až do 2020, takže vysvetlite mi, čo chcete robiť teraz a či máte nejaké alternatívy, aby ste zabezpečili, že nebudeme odkladať e, ďalšie politiky do roku 2016, lebo potom budeme vedieť, že tých 20% v 2020 je len teoretický cieľ, miesto toho, čo chceme naozaj dosiahnuť. Now we have uh, Edith yourself, please. Uh, uh, uh, Ďakujem výboru za to, že zorganizoval túto zaujímavú rozpravu a tí, čo majú záujem o energetiku, sú tu. Mám niekoľko otázok. Najprv pani Donel vy ste povedali, že nepoužitá energia je najlacnejšia. Ja by som e, e, tomu oponovala, lebo zariadenia, ktoré musíte e, vybudovať, aby ste dosiahli stav, kedy už nemusíte spotrebovať viac energie, potrebujú aspoň 10-ročné plánovanie, takže nie je to najlacnejšie keď už je tamto zariadenie, ale mm, investície do toho zariadenia sa zriedka kedy vráti za 10 rokov a preto je to veľmi ťažké s tým vôbec začať. Súhlasím, že keď už sa dostanete do toho stavu, tak je to najlacnejšia energia, ale nie keď začínate ho budovať. No a chcem sa vrátiť k mojej mantre. A chcem sa opýtať, čo je s vzdelávaním profesionálnych zručností pre nízkouhlíkovú energetiku. Tieto sú mm, kľúčové a prioritné a každý malý a stredný podnik e, musí vedieť, že keď chcú ušetriť peniaze, ako čo najlepšie zvládnuť ich finančné riadenie. No otázka je, či majú v tomto zmysle energetických expertov, ktorým povie, že ako je najlepšie ušetriť 20% energie. Odpovede nie. Nemajú to a kým to nemajú, tak vo väčšine prípadov ani sami si neuvedomujú, mm, čo treba urobiť. Takže ja myslím, že musí e, byť pridružený efekt, že budeme budovať profesionálne vzdelávanie a e, erudovanú sieť e, v celej EÚ. Ďalej, je tu veľký nesúlad v celej EÚ, v niektorých štátoch, ako som povedal včera, prehráte voľby, ak nespomeniete energetickú efektivnosť v iných štátoch, prehráte voľby, ak ju spomeniete, lebo ľudia o to nestoja. Takže ten najväčší eh, rezerva, ktorý máme, aby sme dosiahli súlad medzi členskými štátmi a žiaľ aj v mojom štáte to treba. Určite sme o tom nediskutovali, ale energetický výhľad eh, sa zmení kvôli eh, posledným udalostiam a kvôli Japonsku, ale o tom nehovoríme dnes. A posledná otázka je, že čo chcete urobiť, aby ste zabezpečili, že organizáciu, ktorá e, začala fungovať v marci, ESR, ktorú sme zriadili, čo urobíte, aby mali tú finančnú kapacitu, aby e, zabezpečili e, pokrok? Uh, thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Hovorili sme už veľmi veľa o téme energetickej efektívnosti a o problémoch spojených s klímou, ale teraz by sme sa mali pokúsiť skombinovať e, otázky, ktoré sa týkajú energie, životného prostredia s otázkami, ktoré sa týkajú priemyslu. A rada by som sa spýtala našich rečníkov, aké sú dopady tejto politiky na priemysel, pretože my všetci vzhľadom na priemysel a lobby, ktoré nám hovoria, že táto politika má naozaj katastrofálne dôsledky. Pre nich e, sa nevieme zorientovať. Existujú nejaké konkrétne údaje, nejaké štúdie, ktoré by nám povedali, do akej miery tieto podniky naozaj trpia e, v úvodzovkách v dôsledku zavádzania týchto politík? je to naozaj také zlé, alebo je to len jeden z ekonomických faktorov, e, ktoré vedú potom k delokalizácie mimo Európy. Hovorí sa, že Európa nie je tým miestom, kde chce kapitál investovať. Sú tu iné kontinenty, iné krajiny, ktoré sú lepšie na investície. A to je tiež dôsledkom tejto našej politiky v oblasti klimatických zmien, environmentálnych otázok a tak ďalej. Alebo je to niečo iné? Ja viem, že niektoré analýzy sú trochu prehnané smerom na vrch, ale chcela by som vedieť, do akej miery je to naozaj tak. Po druhé, je veľmi ľahké pripraviť štúdiu e, v priemysle medzi lídrami E, aby sme zistili, že aké vlastne sú dôsledky, čo si myslia, aké budú dôsledky a e, prečo teda niektoré firmy a niektoré podniky opustia Európu a pôjdu do cudziny. Vieme, že mnohé e, priemyselné odvetvia majú veľkú mieru zahraničných investícií a pre nich možno situácia nie je taká zložitá, ale tie podniky, ktoré teraz získávajú kapitál, tak pre ne je to naozaj veľký problém. Ďakujem. Áno, ja si myslím, že to je naozaj veľmi dobrá vec zorganizovať takéto vypočutie tu dnes v parlamente a myslím si, že je veľmi dobré, že sme aj pozvali našich takých trochu extrémistických kolegov z výboru pre životné prostredie a môžem potvrdiť to, čo povedali niektorí kolegovia, aj keď nie sú z tej politickej rodiny, z ktorej som ja, ale keď oddelíme spotrebu energie a tak ďalej, to je naozaj mm, oprávnená požiadavka oddeliť tento konzum a energiu. Ja však veci nevnímam čierno-bielo. Pokiaľ ide o energiu, zdražieť ju preto, aby bolo menej emisí CO2, No neviem, ja si myslím, že takisto je potrebné vedieť, že je teraz potrebné prijať novú ekonomickú politiku a takisto novú e, politiku v oblasti energetiky. To by mala byť príležitosť a nie iba trest. V mojom regióne, v Nemecku som videl, e, že tam je veľká produkcia veternej energie, eolickej energie a tá už nie je E, to už nie je len prípad Nemecka. My napríklad exportujeme veľmi veľa eolickej energie aj do Číny a veľa pracovných miest sa vytvorilo práve vďaka tomuto, vďaka tomuto oddeleniu a v súčasnosti by sme si mali byť dovoliť, mali dovoliť byť optimistickejšími a nie pesimistickejšími a ja by som rád vedel, ako sa bude tento sektor podporovať. Ja si myslím, že Nemecko e, predložilo niekoľko dobrých iniciatív, samozrejme došlo tam aj k chybám, ale jedna vec je istá. V priebehu mnohých rokov e, sme mali disponibilné peniaze na obnoviteľné zdroje a tieto peniaze neboli vždy správne využité. To znamená, že my si dosť dobre neuvedomujeme realitu. Ešte sme nepochopili, že v súčasnosti treba prijať inteligentnejšie kroky, pretože tu, pokiaľ ide o využívanie energie, stačí, keď sa pozrieme na budovy v Bruseli. Ja Brusel milujem, ale Napríklad veľa budov nemá ešte stále dvojité sklá, takže majiteľia by to mali urobiť. Čiže komisia by mala urobiť viac v oblasti eh, vzbudzovania záujmu. A takisto by som niekde aj možno trošku rád eh, stúpil na brzdu, pretože niektorí socialistickí kolegovia by chceli, aby aj v oblasti E, nemovitosti boli e, energetickí odborníci činní a my už celé roky vieme, koľko potrebujeme energie, koľko tón e, napríklad na výrobu ocele, takže treba sa naozaj venovať vzdelávaniu obyvateľov vo všeobecnosti a to vo všetkých sektoroch a nestačí jeden energetický expert v každej firme. To nie je dostačujúce. Po druhé, subvencie a financovanie obnoviteľných energií. Tam treba skonštatovať, že v posledných týždňoch trošku tak všade e, boli viditeľné úsilia, ktoré E, boli zamerané na tieto úsilia, aby to bolo e, takou hybnou silou. Ale ako mohlo tieto veci zlepšiť? Je tu isté množstvo e, bruselských zamestnancov, ktorí spochybňujú niektoré nemecké zákony, pretože samozrejme E, tí, ktorí teraz pracujú a majú veľa e, slnečnej energie, tých netreba kritizovať zo strany tých, ktorí na tom začali pracovať len teraz. Čiže ja zase si nemyslím, že toto je návrh červená, zelená, ale myslím si, že keď bude, keď niekto začína, tak netreba ich zvnútra e, rozkladať. Ďakujem. Nasledujúci rečník. Drahí kolegovia, dámy a páni, Európska únia sa vybavila touto slávnou stratégiou 2020. Je to ambiciózna stratégia. Cieľom bolo istá reštrikcia vo oblasti energie. Videli sme, že Kodaň bola totálnou porážkou e, a preto je potrebné Ro, videli sme, že nakoniec rokovali Američani, Číňania, Brazílčania, Indovia a Sarkozy a Merkelova zostali za dverami. To je e, bohužiaľ výsledok e, a váha, akú má v tejto oblasti EÚ. V Kanku sme dosiahli výsledky, aké poznáme. Opäť to nie je nič moc. A vlastne stále teda tento cieľ je cieľom a vlastne klimatický systém to je akýsi termostat, ktorý ako keby sa mal dať e, regulovať na niekoľko stupňov, ale po jednostranných krokoch EÚ e, treba pokračovať v úsilí tak, aby emisie e, vo všetkých krajinách priemyselných predstavujú vyše 20 emisí. 18 krajín z týchto krajín emituje 80 globálnych emisí. Iba jedna krajina, európska e, krajina medzi týchto veľkých e, producentov CO2 patria, to je Nemecko. E, myslím si, že by sme sa mali snažiť pritiahnuť aj ďalšie krajiny a my naďalej sa dožadujeme záväznej medzinárodnej dohody, ale vieme, že ju nikdy nedosiahneme, nikdy. Pretože Čína sa jednoducho nenechá obmedziť takýmto spôsobom. Ak to neurobi Čína, neurobia to ani USA a potom aj ďalšie veľké krajiny, Brazília, Rusko, India, takisto e, to neurobia. To je bohužiaľ realita, ktorá je, je neočkriepiteľná. To však neznamená, že tieto krajiny nevyvíjajú úsilie. Čína e, prijala 5-ročný plán a tie, to, to vlastne bolo aj včera v tlači e, vítané naozaj Čína vyvíja veľké úsilie na to, aby znížila emisie CO2, aby mala väčšiu energetickú efektívnosť a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú naozaj chválihodné úsilia a my by sme sa im mali tiež venovať. A ďalšie krajiny to tiež robia. Čína dokonca od minulého roku sa stala prvým svetovým exportérom veternej energie a fotovoltaickej energie to ukazuje, že technológia v Číne je pravdepodobne na vyššej úrovni a pri najmenšom lacnejšia ako európska technológia, s ktorou my chceme robiť našu revolúciu. Ale my v Európe namiesto toho, aby sme si dávali 5-ročné ciele, ako to robia Číňania, Američania a ďalší, e, my si dávame ciele do roku 2050. A ja by som naozaj rád vedel, či v roku 2050 e, budeme mať 100 alebo 80 obnoviteľnej energie. E, a to tým viac, že v roku 2050 nikto z nás, kto tu teraz rozhodujeme, tu nebude môcť kontrolovať, čo sa stalo, či tieto ambície boli e, splnené. Samozrejme, že sú tu ďalšie prvky, o ktorých teraz nehovoríme, znížia produkciu jadrovej energie v Európe. V Európe, pravdepodobne nie v Číne a v iných krajinách, ale určite v Európe. No a to znamená zvýšenie emisí CO2 v Európskej únii a my to budeme musieť nejakým spôsobom vykompenzovať. Neviem ako. Samozrejme, že bude potrebné viac investovať do obnoviteľných energetických zdromov, ale keď hovoríme o energetickej efektívnosti, je varí slnečná energia efektívnou energiou dnes? Určite nie v Nemecku alebo v krajinách, ako napríklad moja, kde máme okolo 800 hodín slnka ročne, Zatiaľ, čo v Španielsku ich je 2000 a v Severnej Afrike 2500. Takže pokúsme sa byť realistickejšie. Ja súhlasím s tým, aby sme investovali do energetickej efektívnosti, tak ako to povedala pani Anike, povedala, treba obnovovať naše dedictvo. Robme to namiesto toho, aby sme investovali naše peniaze, do všetkých možných výstrelkov. A chce, tu by som teda rád skončil, ale namiesto toho, aby sme si stanovovali čoraz viac teoretických cieľov, skoncentrujme sa prosím na to, čo je dnes realizovateľné a čo bude realizovateľné o 5 rokov. Pripomínam, že máme tri panely po tomto úvode. Toto je vlastne len úvodný panel. Uh, Takže samozrejme slovo dostanú pred, najprv predstaviteľka komisie a potom môžeme to uzavrieť a pustiť sa do prvého panela. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem aj za otázky. Dúfam, že nezabudnem nikomu zodpovedať. Pokúsim sa ich trošku zoskupiť. Takže niekoľko otázok sa týkalo toho balíka obnovy a čo sa deje s fondami v tomto balíku. Uh, Momentálne sme vo fáze finalizácie obrovského množstva papierov z EIB a s luxemburskými orgánmi, aby sme vytvorili investičný fond. Transferujeme to na EIB, aby tam teda bol ten investičný fond a e, to dúfame, že nastane v nadchádzajúcich týždňoch. Pripravujú sa tam investičné usmernenia, aby bol intenzívne, aby bolo intenzívne zameranie na energetickú efektívnosť, zlepšenie budov a tam budeme podporovať aj miestne orgány, takže je to zamerané na miestne orgány, mesta, e, ďalšie oblasti, kde už je takýto plán udržateľnosti a ten plán vyžaduje investície. Takže to bude obrovská podpora na tomto mieste. No a samozrejme, ak chcete nejaké ďalšie podrobnosti, môžem to následne ešte poskytnúť. Toto je veľmi horúca téma. Ďalej, priemysel. Priemysel v Európe, keď sa pozrieme na tú analýzu, ktorú sme urobili, dosiahol najefektívnejšiu a najúčinnejšiu výkonnosť za posledné roky, pokiaľ ide o tú energetickú efektívnosť. Tí tri sektory, ktoré skúmame, uh, spomedzi tých priemysel vlastne prispel najväčšími úsporami a nie je to prekvapenie, pretože je to racionálne a normálne, že priemysel e, sporí, e, to je základná premysel. No ale potom sú tu tri skupiny. Priemysel, e, na ktorý sa vzťahuje ETS, potom je, sú tu odvetvia, mm, kde sú veľké podniky, ale nie veľmi veľké, pokiaľ ide o energetickú spotrebu, no potom sú malé a stredné podniky. No a tí, ktoré, ktorí sú v oblasti e, tvorby, e, e produkcie energie, tak na tých sa vzťahuje ETS, e, tam sa musíme zamyslieť nad novými aspektmi. Pokiaľ ide o veľké podniky, tam sú povinné energetické audity v zmysle plánu, pretože musíme e, tu mať jasné plány. Musíme ale ľudí v prvom rade informovať o tom, čo to celé stojí. Takže musíme urobiť najprv jeden krok do, dozadu, než robíme krok vpred. No a je tu teda významná podpora aj pre malé a stredné podniky vo forme informácií v dvoch častiach. Pracujeme s priemyselnými zväzmi, aby sme tu mali určité orientačné hodnoty e, v daných e, odvetviach, napríklad e, pekárne, môžu si niekde na internete nájsť, že ak využijete pec XY, taká to bude jej spotreba energie. Takže je to veľmi jednoduchý nástroj, keď nie je to také ľahké to vytvoriť. Je to veľmi jednoduché na používanie pre malé a stredné podniky, nestojí to nič, ale je to veľmi relevantné. Druhá vec, ktorá sa tu vyskutila, to sú tie inteligentné merače, tie sú pre nás veľmi dôležité nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky. A je to najefektívnejší nástroj, ktorý môže mať malý a stredný podnik k dispozícii. Je to v podstate v zmysle toho, že sa sprístupňujú informácie ľahko stráviteľným spôsobom a ľudia, ktorí vlastne um, majú tie svoje malé podniky, nie sú hlúpi, zareagujú na tieto informácie. Čiže tieto inteligentné merače musia zabezpečiť, uh, musíme tam mať zabezpečenú funkčnosť tých meračov, čiže nemusíme im predpisovať, že potrebujete modrý, červený alebo rúžový, ale ten merač musí dávať takéto a takéto informácie, musí byť prístupný takýmto spôsobom. Ten spotrebiteľ musí mať uh, možnosť uh, Um, nastavení, niečo si zvoliť. Mm, čiže musíme si najprv definovať, čo je to vlastne ten inteligentný merač. A nezabúdajte na tú povinnosť úspor, pokiaľ ide o energetické podniky. E, tie tiež môžu zohrať úlohu v podpore tých inteligentných meračov, čiže mm, musí do toho byť zapojený ten spotrebiteľ, čiže je to jednotlivé alebo malý a stredný podnik. Čo robíme teraz? E, Predkladáme teraz legislatívne návrhy. E, kolega tu v publiku by tu ani nemal byť, mal by byť v kancelárii a pracovať na texte, pretože naozaj v priebehu budúcich týždňov by sme ho chceli predložiť. A náš optimistický pohľad na život je, že toto je prioritná legislatíva, že to bude privítané s otvorenou náručou, tak v rade aj v parlamente, že to bude prijaté v prvom čítaní. Takže budeme Eh, mať dosť časový predstih predtým, než dôjde k revízii našich cieľov v roku 2013, čiže máme tu tie legislatívne opatrenia. Musíme ich tu mať teraz, pretože samozrejme nemôžeme čakať do roku 2013 alebo neskôr na ich prijatie a implementáciu. Čo sa týka nadnárodných spoločností a dohôd, súhlasím s tým, čo ste povedali o Číne, naozaj Vidíme ten vývoj. Nedávno sme mali stretnutie so zástupcami Číny, vysvetlili nám svoju 5-ročnicu. E, motivácia v Číne, v čínskom priemysle, pokiaľ ide o energetické úspory, je čisto ekonomická. To je zaujímavé e, jednoducho vedia, že majú dnes konkurenčnú výhodu vzhľadom na nízke mzdy a Obávajú sa, že tá, o túto výhodu v priebehu času prídu a hľadajú ďalšiu výhodu. A keďže ich investície sú všetky teraz nové, pokiaľ ide o produkciu energie, pokiaľ ide o priemyselné podniky, výrobné podniky, oni majú maximálnu efektívnosť, čiže energetickú efektívnosť vnímajú ako niečo, čo im prináša ekonomické výhody. A môžeme sa od nich mnohé poučiť. A preto hovorím, že energetická efektívnosť, plán energetickej efektívnosti je o dosahovaní klimatických cieľov, ale aj ekonomických cieľov. Musíme to mať takto prepojené. Neviem, či som zodpovedala na všetky otázky, ale pokúsila som sa. Ďakujem, hovorí predsednička a prejdeme k prvému panelu. Zmeníme si teda pozíciu predsedu. Matias bude predseda tomuto panelu. Ďakujem pekne za túto prvú časť. Yeah, my bad, my bad. Dobre, ďakujem. V prvom rade ešte vítam skupinu návštevníkov. Je to Lafayette College z Brém mladí študenti z USA. Práve sa tu spomínalo, že aj pokiaľ ide o vzdelávanie, musíme sa zabrať témou klímy, musíme tu mať medzinárodnú výmenu informácií, takže o to viac sa teším, že sú tu dnes mladí americkí študenti, ktorí sa zúčastňujú tohto vypočutia. A teraz poprosím ďalších panelistov, aby prišli sem na pódium. Wir beginnen als erstes mit... Začneme doktorom Matiasom Dinhartom z Rhein Energy a v krátkosti povie niečo o energetickej efektívnosti a o potenciále e, ekologických pracovných miest, zelených pracovných miest. Nech sa páči, máte slovo, pán doktor. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Dobrý deň. Moje meno je Matias Dinhardt, som z Rhein Energy, to je taký stredne veľký uh, energetický podnik v Nemecku. Nie úplne veľký, nie úplne malý. Uh, priesvitky toho vlastne ušetrím, pretože od piatku máme hm, veľa napríklad dopytov od klientov, plus robíme nejaké investičné rozhodnutia, urobiť e, niečo, čo bude, možno nebude možné. Uvidíme, ako to v Nemecku bude vyzerať teda so zásobovaním elektrickou energiou. Ale napriek tomu pár vecí by som tu chcel predniesť. Ryanair Energy teda e, stredne veľký zásobovateľ, poskytujeme teplo, e, e, plyn, elektrínu, plus využívame veternú, fotovoltaickú e, energiu, biomasu a približne 1 až 2 e, produkcie plynu a elektriny v Nemecku e, robí Rhein Energy, čiže ani E.ON, ani Enel nie, ale my teda to je 1-2%. To, čo máme v oblasti elektriny a vykurovania, to máme potom v zariadeniach paroplynového cyklu, Čiže máme tam e, spracovanú paru, máme tam ďalkové kurovanie, blízkové kurovanie, a máme vlastné e, zariadenia, kde e, teda produkujeme teplo a elektrinu. Čo sa týka e, zníženia emisí a energetickej efektívnosti zelených pracovných miest, vec nie je čierno-biela, nedá sa povedať, že dobre, zlé. Máme tu celú kyticu opatrení, ktoré sa tu dajú uplatniť pretože každé opatrenie, tak úspora energie, ako aj e, zvýšenie energetickej efektívnosti, ako obnoviteľné zdroje energie, majú svoju cenu. To môže byť pozitívne, negatívne. Nájdete aj negatívne ceny. Čiže to sú opatrenia, ktoré e, sa nezrealizujú napríklad z pohodlnosti, e, neznalosti Jednoducho klienti by to mohli urobiť sami a neurobia to. A určite to aj u vás doma tak. A potom sú tam opatrenia, ktoré niečo stoja viac či menej. No a tu si treba zvoliť tie správne a v prípade pochybnosti teda treba aj nájsť nejaké možno právne nariadenie, ale treba samozrejme sledovať trh, potom um, obchodovanie s emisiami v, v sektore, z ktorého pochádzam ja, bolo dosť motivačné a to, čo teraz spálila spoková vláda, čiže moratórium na jadrovú energiu v Nemecku, to nezvyšuje emisie CO2 v, v Nemecku, pretože jednoducho sú tam určité limity, ktoré dáva komisia. To uchádza, dojde jednoducho k presunom. Budú tam iné e, elektrárne na pevné palivo. Čo sa týka tých inteligentných meračov, Taká poznámka na okraj. E, treba zohľadniť druhé kritérium, že ne, nemôžeme očakávať e, nejaké zázraky, e, presunu energie alebo úspory, ak sa len presúva to zo špičkového času na nejaký um, e, mimo špičkový čas. Ide len o určité prístroje. Stále sa budete o 8. večer pozerať na správy, alebo e, o 20. si pustíte mikrovlnu, môžete presunúť vysávanie, alebo e, sušičku na prádlo, práčku, umývačku riadu, áno. E, to je to, kedy môžete zmeniť čas ich používania, ale to je asi tak všetko. Čiže dá sa tam trošičku s tým niečo pohnúť, ale zázraky sa nedajú očakávať a E, úspora energie, pokiaľ budú mať v domácnosti tento inteligentný merač, sa dá očakávať len v domácnostiach, kde e, majú aj určité povedomie o tom. A to chvíľu trvá, než sa to povedomie vybuduje. Čiže ak sa ľudia nebudú neustále pozerať na ten inteligentný merač, postupne na to zabudnú a v konečnom výsledku, keď dostanú ten ročný účet, tak e, zase budú len sklamaní, že energia ich veľa stojí. No a ak by EÚ teda povedala, že sprísnime ciele emisí CO2, tak pôjde o to, že v ktorých sektoroch sa to stane, či to bude pre domácnosti, čo bude veľmi nepopulárne, hm, pretože hm, vždy sú nejaké voľby, potom je tam sektor dopravy. V Nemecku je momentálne sa zavádza eh, kvóta na etanol v benzíne, to tiež nie je jednoduché, no alebo jednoducho uvalíme to na sektor, ktorý e, podlieha ETS, čiže produkcia energie, cement, e, ocel a tak ďalej. To vyzerá najprv jednoduché, že tam skresa trošku limity. Dá sa urobiť, ale to bude mať dopad. A to by znamenalo, že by sa zdrážilo využívanie fosílnej energie, pretože my ako poskytovateľia jednoducho tú energiu tam nejakú musíme dať, možno, že to je žiadané na trhu, ale opäť musíme my tiež komunikovať s našim e, končným zákazníkom, čo nebýva veľmi príjemné, lebo my sme vlastne tým poslom zlých správ. Takže by samozrejme príjmať politiky. Dá sa povedať, že áno, môžeme sprísniť, ale bude to mať určité dopady. No a dá sa povedať, že z pohľadu celkového hospodárstva, OK, urobíme to. No a keď by sa to teda naozaj udialo, čo by som teda neprijal s nejakým veľkým nadšením, mm, samozrejme zrealizovali sme to, jasné, ale potom prosím tak, aby nedošlo k nejakému úplnému zvráteniu systému. Momentálny príklad je to tretie obchodovacie obdobie v ETS od roku 2013. E, a síce, že výroba tepla dostáva stále menej certifikátov CO2 a tí, ktorí si teplo vyrábajú sami v nejakom malom plynovom kotli, mm, nepodliehajú ETS e alebo certifikácii, maximálne to spada pod nejaké národné daňové e, právo, národne sa to dá daňovo nejako ošetriť. Takže to je klasický e, príklad nejakého zvrátenia systému v tom sektore tepla. Čiže tam, kde sa centrálne Eh, ústredne vykuruje v mestách, ako napríklad v Bruseli alebo v Kolíne. Je to veľmi efektívne zorganizované. Zaznamenáme nevýhodu v, v hospodárskej eh, súťaži voči mnohým tým malým zamestn- eh, producentom. Pretože ak chceme znižiť tieto emície, tak práve efektívna výroba tepla je e, tá oblasť, kde sa dá efektivita e, dosiahnuť e, zaujímavým spôsobom ten inteligentný merač, no tým si nie som až taký istý. Takže toto sú také moje základné tézy, ktoré som tu chcel predniesť. Ďakujem vám za pozornosť. Ja, vielen Dank, ja. Ďakujem. E, ja mám nevďačnú úlohu pozerať sa aj e, na hodiny, takže musíme byť energetický, ale aj časovo efektívni. A, e, takže mm, dám slovo bez zdržovania ďalšiemu rečníkovi, pán Gutierrez EVA, Európskej asociácie pre energie z dreva. On nám povie, že aké kroky treba prijať a aké veci v oblasti infraštruktúry treba zmeniť, aby sme tie ciele, ktoré práve diskutujeme, sme mohli dosiahnuť. Ďakujem, pán Grote, budem hovoriť po anglicky. Ja, zdá sa, že moja prezentácia už začala. Ja, IVA e, zastupuje celú veternú energetiku. My zastupujeme európskych výrobcov turbín, ale aj e, E, zásobovacie spoločnosti a e, developerov projektov, dodavateľov a paušálne všetkých zúčastnených. V roku 2010 vám ukazuje tento obrázok, kde sme boli za posledných 10 rokov, kde očakávame, že budeme. Za 10 rokov máme 84 GW inštalovaného výkonu v Európe. To predstavuje asi 5,3 Eh, spotreby v EÚ a do roku 2000 eh, pod, chceme dosiahnuť asi 16% dopytu EU podľa výpočtov EU. Ako vidíte, eh, je to veľmi rozumná krivka, takže my neočakávame nejaký prevratný nárast. Dúfame, že dosiahneme tento cieľ. Toto e, je um, podiel spotreby e, z veternej energie, takže víme, že vidíme, že e, vietor už je kľúčový zdroj v niektorých štátoch, najviac je to v Dánsku, 24% výroby je z z veternej energie Portugalsko a Španielsko asi 15% vyrábajú z vetra Nemecko a Írsko. 10 a priemerajú je asi 5,3% a štáty, ktoré majú menej, teraz eh, hromadne inštalujú takže tam veľký potenciál a vietor tiež prináša makroekonomický prospech, ako viete, väčšina z toho je energetická bezpečnosť a um, úspory dovozov fosilných palív a e, tiež e, um, znižené dopravy e, na, z dopadov na životné prostredie a máme tiež nul riziko CO2, keď vyrábame z obnoviteľných zdrojov a tiež prináša príležitosti na vývoz a nové pracovné miesta Posledný makroekonomický prínos. Keď ste sa pýtali, či máme zdražiť energiu tým, že eh, zabranieme eh, CO2 emisiám, tak môžem povedať, že môžeme tiež znižiť ceny tým, že budeme menej e, vyrábať emisie a to e, sa volá Meridor defekt a e, to sa dostane na trhu, keď príde k pripojeniu ďalších veterných zdrojov. Vidíme túto krivku a tá vychádza z marginálnych nákladov, teda nezohľadňuje investície a takto funguje trh, takže takto prichádza najprv veterná a jadrová s e, nízkymi cenami, potom je e, jadrová, potom sú kogeneračné a e, najdrahšie sú plynové turbíny a uhlné. Keď sa pozrieme doľava, keď dáme viac veterných do systému a potom tú krivku tlačíme doprava a tu na ten presvedčník s dobytovou krivkou nastáva pri e, nižšej cene a presne to sa deje na trhu a odhaduje sa v niektorých štátoch, že to zníži ceny o celkovo e, celkovú sumu, ktorá je asi rovnaká ako to, čo sa investovalo v prvej fáze. Takže to je pekná myšlienka, že e, vietor nie vždy drahší, môže byť aj lacnejší. A tiež je riešením pre klimatické zmeny za roku 2010 E, sme ušetrili 126 miliónov tón CO2 a to je asi 28 z cieľa EU preplnenie plnenie Kyotského protokolu a do roku 2020 očakávam, že ušetríme 342 miliónov tón a to je asi 30 z cieľa, ktorý máme splniť a preto si myslíme, že keď e, e, sa zamrieme na cieľ 30%, tak je to možné budeme to musieť zvládnuť v EU e, a e, toto zníženie bude znamenáť, že väčšina domácich výrobcov e, turbín vytvorí práce miesta. Naši výrobcovia majú v EU 96% inštalovaného výkonu na trhu EU a v USA aj v Číne. Tieto trhy majú domácich dodavateľov, ktorí majú najväčší podiel na trhu No, vidíte e, z týchto dodateľov, že e, ten e, modrý kus je väčší. Pán Givels teraz odišiel, na ja by som spochybnil tvrdenie, že Čína je najväčší vývozca veternej energie. My vidíme tu, že jasne je EÚ vo vedúcej pozícii. Ďalšia otázka konkurenceschopnosti je technologická vedúca pozícia v EÚ sme začali skôr ako ostatní, máme spolahlivosť, e, know-how, prevádzku, komponenty aerodynamiku a tak ďalej. Zo zavedených e, zariadení pre výskum a vývoj univerzit sme dosiahli e, toto priekopnícke postavenie a máme aj skúsenosti s veternými elektrárňami na mori a ďalšie krajiny do toho investujú, USA, Čína, Japonsko, Južná Korea, Tajvan. Vyvíjajú námorné elektrárne, ale e, je to pre nás výzva, hlavne e, USA a Čína e, majú konkurenčné stratégie pre obnoviteľné zdroje. Poznáme ten čínsky plán, 5-ročný plán ktorý vyzýva k e, inštalovaniu nového výkonu. Aj Obama hovoril o e, budovaní veterných elektrární. A veľkosť ich trhu im pomôže znižiť náklady a trh e, USA je rovnako veľký ako EU, ale čínsky je oveľa väčší. väčší. A všetci vynakladajú príslušné investície, ktoré sú vyššie ako v EU, čo do infraštruktúry. Takže investori v EU potrebujú jasné signály, aby pokračovali v vývoji e, technológií a obnoviteľných zdrojov. Kríza podkopala e, obchodovanie s emisiami, mm, je tam menej e, množstva, menej emisí, ktoré sa obchodujú. a Máme cenu CO2, ktorá nie je dosť vysoká, aby podporovala investície do obnoviteľných zdrojov. Môžeme e, zvýšiť e, strop na 30 alebo e, môžeme dať stranou tie nadmerné kvóty. Ťažký priemysel má kvóty zdarma a môžu preniesť 100% tých cien na spotrebiteľov, takže u nich je možné sprísniť signály pre ochranu klímy a mali by sme to urobiť Trošku v infraštruktúre a blížim sa k záveru. Investícia e, do siete infraštruktúry bude prospešná pre všetkých. E, musíme optimalizovať využívanie terajšieho systému a to robíme s monitorovaním a inteligentným riadením. Hovorili sme o inteligentnej siete, ale musíme investovať do sieti hlavne aj cez hraničných prepojení to nám umožní pripojiť e, nové zariadenia tam, kedy a kde sú potrebné, ale tiež e, to umožní e, realizáciu trhu s elektrickou energiou v reálnom čase a zabezpečiť aj bezpečnosť dodávky. Pripravili sme tento malý graf a vidíme, že investície, ktoré sú potrebné a ktoré vyvolávajú obnoviteľné zdroje, sú nižšie z týchto troch zložiek. Moje závery sú, že mm, svet bude musieť e, znižiť emisie, na tom sa veci zhodnú. A už sa to začalo a môžeme buď e, rozvieť e, naše produkty pre ochranu klímy dnes, alebo čakať a kupovať si to od iných, ale myslím, že to je jasný záujem a EU má technologické výhody a aby sme zachovali mm, túto konkurencieschopnosť, potrebujeme mm, asi 30% zníženie, potrebujeme celú európsku sieť a potrebujeme financovať uh, vedúce postavenie a inovácie. Potrebujeme príjmy z aukcie, z kvót, z CO2, aby financovali eh, tieto Investícia tiež musíme e, začať e, diskusiu o e, cieľoch využitia obnoviteľných zdrojov do roku 2030 a ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega. Presne ste skončili po desiatich minútach. Ehm, počuli sme tu zaujímavé čísla a alternatívy, ktoré musíme dodržať, ak chceme splniť tie ciele. Ďalší rečník je pán Genun, riaditeľ UMP Máte slovo na 10 minút. Uh, Ďakujem, vážený pán predseda. Dámy a páni, e, ja by som vám chcel dať taký stručný prehľad o tom, ako sa ukazujú veci pre výrobcov energie a pre užívateľov. EPN UPM je veľká skupina, ktorá e, sídli vo Francúzsku, zaoberáme sa energetikou e, a energiou získávanou e, z dreva, vyrábame takisto papier z papiera a sme vlastne lídrom na svetovom trhu. Väčšina našich aktív pochádza z papiera, ktorý predstavuje 70 nášho obratu a práve preto sa chcem sústrediť v mojej prezentácii práve na tento aspekt. My pripravujeme príležitosti, e, vypracúvame a spracúvame biopáliva a hľadáme financovanie tak vo Fínsku, ako aj vo Francúzsku. A máme viacero e, e, podnikov a tovární. E, veľa sa venujeme výskumu v oblasti chemického priemyslu a máme E, vlastne svetové dimenzie, lebo 70 nášho, e, nášho obratu predstavujú e, importno-exportné aktivity. Sme prítomní v Číne aj v USA a máme veľmi dobrú pozíciu, pokiaľ ide o to, ako vlastne sme, kde sa umiestňujeme na trhu. Produkujeme 3 miliónov megawatov elektriny. Sme najväčším producentom elektriny vo Fínsku. Produkujeme 12 všetkej energie vo Fínsku a 30 všetkej obnoviteľnej energie vo Fínsku. Sme podnikom, ktorý využíva a vlastne spotrebúva veľa energie ale predovšetkým používame teda to dobré uhlie. A málo uhlia. E, väčšina našej energie pochádza e, z, vlastne zo zdrojov, ktoré používajú na výrobu energie ešte uhlie, ale čoraz viac sa obraciame na e, obnoviteľné energetické zdroje. V tom smere investujeme, naše továrne E, vlastne sú postavené na obnoviteľných zdrojoch a sme druhým najväčším operátorom, ktorý pracuje s energiami pochádzajúcimi z biomasy v Európe. Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, úniky, uhlíka a efektívnosť v oblasti energetiky. Energetická efektívnosť, e, tá vlastne u nás existovala od začiatku. E, my sme sa e, tejto problematike začali venovať už veľmi dávno. Snažili sme sa používať čo najmenej surovín a v každom prípade sa snažíme byť efektívnou spoločnosťou tak v procese výroby, ako aj v spotrebe energie na výrobu tony papiera a 40 vlastne o 40, zo 44 na 33 sme znížili našu energetickú spotrebu. E, v posledných rokoch sme prišli v sektore papiera s iniciatívou v tom zmysle, že väčšina personálu sa zaviazala tieto ciele sledovať my sme dostali niekoľko garancií, ehm, vynaložili sme 9 miliónov eur, ale ušetrili sme v nasledujúcich rokoch 55 miliónov a vlastne znížili sme o 7 miliónov tón naše emisie CO2. Tieto opatrenia sú súčasťou každodenného života našich podnikov, ktoré chcú byť efektívnejšie, konkurencieschopnejšie a my nemôžeme prežiť inak ako len e, keď sa budeme vlastne e, orientovať stále na najlepšie e, ceny. Pokiaľ ide o našu politiku, tak tam v súčasnosti sa nachádzame na istej kryžovatke Veľa politík vlastne nás v tomto smere ovplyvňuje. My uprednostňujeme holistický prístup a e, všeobecný prístup. E, papierový priemysel je vystavený na svetovom trhu veľkému tlaku. E, bol tu tlak na zníženie cien a keď sa pozrieme na ceny energetických zdrojov ako elektriny, tak konštatujeme, že tam ceny narastajú. Rovnako treba vedieť, že v Európskej únii v tejto oblasti existuje veľká konkurencia e, a investície robí samotná Európska únia. Ďalej tu ešte konkurencia v Číne a v Latinskej Amerike. Ako obstať v takejto konkurencii a ako mať dobrý podnik a garantovať zamestnanosť. Ja som mu spomenul, že my e, s, máme takú špecifickú úlohu, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, lebo lesný priemysel, ktorý produkuje papier, produkuje takisto aj obnoviteľné energetické zdroje, ale tu je obrovský tlak na suroviny. Napríklad E, my používame drevo na produkciu energie, ale to je veľká hrozba e, našim komerčným aktivitám v Európe. Navyše je tu isté riziko takého trojnásobné, trojnásobnej záťaže, pokiaľ ide o tieto politiky, ktoré máme na stole v oblasti energetiky. Je tu dopad vzhľadom na to, že napríklad e, povolenia na emisie majú vysoké náklady, takisto e, suroviny a to nás dostáva do nepríjemnej situácie, pretože my si musíme položiť otázku, kam chceme smerovať. My sme už oznámili naše voľby v oblasti investícií. E, tam je našou prioritou investovať do politiky e, spoluefektívnosti v Európe. My chceme kombinovať teplo s elektrínou, chceme naďalej pokračovať v ich výrobe a tam je veľmi dôležitý pomer náklady a efektívnosť, ale my chceme e, získať ďalší podnik, ktorý produkuje v Európe drevo. To je asi 100 miliónová investícia. Tam potrebujeme E, povolenie EÚ a myslím si, že vďaka tejto investícii si zachováme konkurencieschopnosť v našom sektore. Takisto máme projekty v oblasti biopálív, vo Fínsku a vo Francúzsku a rovnako chceme 500 miliónov dolárov investovať v Číne do výroby papiera a máme v úmysle viac ako miliardu investovať na južnej pologuli. To sú veľmi komplexné investície. Nechcem aby tá či ona politika mala taký či onaký dopad, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že vzhľadom na to, že žijeme v Európe, musíme vdieť nad tým, aby sme mohli operovať e, v tých najlepších podmienkách e, konkurencie aj v Európe. Okrem toho, to poukazuje na to, že sa orientujeme na trvalejšiu ekonomiku a na bioekonomiku, kde úloha obnoviteľných zdrojov a súrovín obnoviteľných sa stáva čoraz dôležitejšou a my v papiernickom priemysle máme veľké biorafinérie a myslím si, že Ehm, sme schopní robiť ešte viac v tom smere, aby sme sa stali skutočným obrom ehm, napríklad v oblasti ehm, chemických výrobkov, biopalív, ale samozrejme potrebujeme k tomu likviditu, dobré riadenie našej firmy a pri samozrejme patričné prostredie. No a pokiaľ ide o politickú diskusiu, naše posolstvo je jednoduché vzhľadom na nás a z nášho pohľadu si želáme, aby sme mohli veci predvídať. 2020 to je zajtra v oblasti rozhodovacieho procesu o investíciách. My by sme si želali stabilný politický rámec. Neželáme si, aby sa veci neprestajne menili v dôsledku e, meniacich sa politických rozhodnutí, aby sme tak boli vystavení nestabilite. Ďakujem, pán Honen, za prezentáciu, za vizualizáciu. E, to bolo veľmi zaujímavé na tej priesvitke pozrieť si obrovské kroky, skoky, ktoré sme dosiahli v nedávnej minulosti. No a teraz otváram diskusiu. Ako prvá nastupí Lena Ek. E, váš... Váš... Váš podnik bol, je veľmi dôležitý, je na svetových zoznamoch a je to zaslúžené. Je naozaj neuveriteľné, ako používate. Balance the production and to increase the revenues. Anglične? Top of the... Aha. The potential for the heavy... Eh, vy ste, na, vy ste skutočne neuveriteľní, lebo ste eh, na čele zoznamu, aký máte potenciál aby metódy, ktoré používate, aby sa dali aplikovať aj v iných sektoroch, napríklad e, pri e, využívaní reziduálneho tepla na kúrenie, na výrobu energii e, vo vašich podnikoch. Európsky potenciál by mohol využívať rovnaký typ prác, aké vy máte. Ako to vy vnímate? Ďakujem, Edith Herzog. Uh, thanks so much. I'd like to ask the, uh, the question uh, mostly to the, to the wind, uh, the, but also to the... Dobre, ďakujem. Uh, spomínali ste konkurenčnú výhodu Európy, ale tá sa nám časom stratí. Takže čo v tejto oblasti môžeme urobiť aj v dušenom vlastníctve? Diskutovať nie dnes a tu, ale uh, riadne poznatkov v Európe, najmä pokiaľ ide o priemyselné vynálezy, to je hodnota, to je konkurenčná výhoda sama o sebe, ak to dokážeme. Ale otázka je, že ako dlho si ešte zachováme tento náskok. Inak tie investície No, sme nasmerovaní na ten barcelonský cieľ, 3% musia ísť na výskum a vývoj, ale ak tie peniaze sa nevrátia z dlhodobého hľadiska, tak je to náklad. A my potrebujeme vytvoriť pridanú hodnotu pre Európsku úniu a pre nás všetkých. Takže moja otázka je nasmerovaná na všetkých, ale najmä, najmä na vás, vy ste to najviac spomínali. Ďakujem pekne, Edith Hercog to teda boli dve vystúpenia do diskusie a poprosil by som, aby zodpovedali najprv pán Jahunen a potom ďalej ďalší. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Ďakujem za vaše milé slova. CAB je určite e, príležitosťou na najlepšiu pozíciu v severských krajinách, kde už e, z dosť jasných dôvodov <coughs> väčšina z našich e, vlastne zariadení e, sú v spoluvlastníctve obce alebo mesta, kde sa to nachádza. A máme tam teda distribučné siete v danom meste a je tam bežná prax vo Fínsku a vo Švedsku a v niektorých častiach Európy, že teplo je menej potrebné v lete aj vo Fínsku, ale e, máme tam taký nejaký prirodzený cyklus. Čo sa týka CHB v Európe, či je to v rovnakom rozsahu ako v sárských krajinách, uvidíme. Investovali sme do takýchto zariadení vo Francúzsku, v Rakúsku a v Nemecku, aj v Spojenom kráľovstve a zároveň um, vidím tú hrozbu z pohľadu lesa. Um, dokázali sme nasmerovať naše Ehm, produkciu tak, aby sme mali pritom aj tú produkciu energie. Ak by sa nám to nepodarilo, mohlo by to mať eh, negatívny dopad na druhú stranu priemyslu, teda papierový napríklad eh, priemysel. To je dôležité mať na pamäti. Yes. Yes. Bol by, tam, bol by tam aj odpad, áno. Ďakujem, pán Jahonen pán Gret. Áno, k tej otázke. Um, yeah, long... Takže ako dlho si zachovávame konkurenčnú výhodu? Treba zvážiť to, že sme dosiahli tú úroveň, ktorú momentálne máme e, s financovaním EU e 1% e, na výskum a vývoj Dosiahli sme to teda s tým jednopercentným podielom rozpočtu energetiky, ktorý bol venovaný na výskum. A je teda jasná potreba pokračovania verejného financovania výskuma vývoja. Je tu plán SET, 6 miliard eur na vietu priestor a na ďalšie nové technológie, ktoré chceme rozpracovať. E, musíme si samozrejme zachovať tú technologickú výhodu. Ďalšia vec, preto chceme mať ciele. E, samozrejme, aj svet sa rozvíja, ale ak by sme tu mali tú dlhodobú viditeľnosť, tak e, by podniky dokázali ďalej investovať, boli by ochotné investovať do výskumu a vývoja. A väčšinu výskumu a vývoja financujú spoločnosti, nie je to verejné asi 95 investícií je z priemyslu samotného. Čiže potrebujeme ciele a potrebujeme financovanie e, inovácií a set plánu. Mm, dobre. Posledná otázka sa tu hasí. A potom hneď ďalší panel, lebo ja musím teda trošku pozerať aj na čas, aby ešte aj posledný panel mal možnosť e, povedať všetko, čo si naplánovali. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať zastupcov na čínske nové plány, pokiaľ ide o tie obnoviteľné zdroje energie, to, čo teda Čína oznámila vo svojej 5 Je tu mnoho ľudí, ktorí si myslia, že je možné, že Čína by nielen pokiaľ ide o produkčné objemy, ale skôr či neskôr aj pokiaľ pôjde o technológie, pôjde rýchlejšie než Európa. Takže máte k tomu nejaké pripomienky, aké závery by sme mali vyvodiť z ambície, ktorá sa týka nových eh, technológií v čínskej 5-ročnici. Äh, Nož, eh, to je skúsenosť, eh, ktorú zažíva momentálne fotovoltaický priemysel v Európe. Ehm, boli tam doteraz nemeckí, európsky, japonskí výrobcovia fotovoltaiky, ktorí na svete viedli a za posledné dva roky teda masívne nastúpila Čína, má veľmi ehm, teda agresívnu cenovú politiku, získali si tým pádom veľký podiel na trhu. Od roku 2009 sa aj fotovoltaický sektor v Nemecku veľmi uh, intenzívne rozvíjal. Otázka je, na do akej miery je to podarené, pokiaľ ide o tie šta- ekologické štandardy, mzdy a tak ďalej. Mm, čo sa týka iných technológií, že by to takto fungovalo, to je sporné. Možno by to aj kolega po, po mojej pravici eh, mal zodpovedať, pokiaľ ide o veternú energiu, ale eh, určite treba eh, byť opatrní, aby, aby nám neušli príliš ďaleko. Výskum a vývoj je dôležitý, nemáme až toľko surovín v Európe, aby sme potom nestrácali oproti tým, ktorí majú napríklad aj veľmi agresívne dotačné politiky. No ešte možno pár slov aj z mojej strany, čo sa udialo v solárnom priemysle sa mm, nemôže až tak rýchlo stať v, eh, vo veternej energii, pretože výroba turbíny v Číne a jej dovoz sem stojí asi toľko ako tá výroba tu v Európe, čiže nie je tam finančný stimul zatiaľ. Nie je tam to riziko. A my Máme skôr e, koncept takých centier, kde máme e, výrobné centrá, ktorými zasobujeme susedné regióny a krajiny, ale treba investovať do výroby v rámci Európy, do nejakej výrobnej fabriky v Európe, takže aby sme zachovali pracovné príležitosti. No a buduje to na tom, čo som už povedal. Čínsky trh e, Eh, je veľmi silný, pokiaľ ide o nízko alebo lacné produkty. Európsky trh má kvalitné eh, produkty s, veľkým, s veľkou mierou inovácie, produkcie a nie je to len vo veternej energii, je to vo všeobecnosti v priemysle. A opäť, ak budeme mať ciele, ak bude tam financovanie plánu SET, inovácií, tak e, tak e, ostaneme v tejto situácii. Inak by sme potom museli volať po zavretí hraníc. E, ďakujem pekne všetkým rečníkom za ich vystúpenia, za zodpovedanie otázok. E, ukázalo sa, že teda nie je to ľahká cesta, ktorou sme sa odhodlali ísť, už to bude 20% alebo 30% ako cieľ zníženia emisí. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem za vaše angažované prednášky a poprosím ďalších panelistov, aby sa pripravili Pôjde o výskum a inovácie a to je, myslím, veľmi dôležitá téma, pretože práve v týchto oblastiach musíme e, si dať pozor, aby nám neutiekli konkurenti a som veľmi zvedavý, čo sa tu dozvieme. Máme tu pána Lambertie, generálneho tajomníka Európskej platformy pre ocelové technológie pán Nisen, riaditeľ pre európske záležitosti z podniku Novomed. A navrhujem, aby sme sa hneď aj e, hneď by sme aj hneď začali. Pán Lambertie. Mm. Máme tu ďalkové ovládanie, takže technika je zapnutá, aby sme mohli efektívne narábať s našim časom. Nech sa páči, máte slovo. et dans son euh, agenda de recherche euh, agende strategického výskumu je jasná vec, ktorá sa týka redukcie emisí CO2 e, v oceliarskom priemysle. Vo výrobe e, ocele existujú dva postupy používanie železnej rudy, z ktorej sa využíva predovšetkým voda a potom teda sa potom e, alternatíva je recykláž v elektrickej peci. V Európe použi- produkujeme okolo 200 miliónov tón ocele, 60 zo železnej rudy a cez vysokú pec a potom 40 prostredníctvom elektrick- tavenia v elektrických peciach. Pokiaľ ide o spotrebu energie elektrickej a produkciu CO2, železná ruda e, je oveľa viac náročnejšia na energiu a produkuje viac CO2 a preto teda tu je žiadosť aby zo chemického priemyslu, aby sa znížilo používanie tejto e, železnej rudy. CO2, ktoré sa používa na výrobu elektríny, tak e, vlastne keď robíme tú recykláž ocele, tak tam sa o 40 zníži spotreba elektrickej energie. Za posledných 40 rokov v Európe sme znížili okolo 50 o 50 spotrebu energie a produkcie CO2. Takže je tu veľmi jasné prepojenie medzi energetickou efektívnosťou a produkciou CO2. Toto sme dokázali na jednej strane zvýšením recyklovania železného šrotu a potom pokrokom e, vo výrobe e, ocele a zlepšením e, vyťaženia materiálov na výrobu ocele. V súčasnosti už sa dostávame na technologickú hranicu, kde so súčasnými existujúcimi technológiami sme už na hranici a už ten technologický progres je hodnotený ako nižší ako 10 so súčasnými e, technológiami. Aké sú naše výzvy do budúcnosti? Redukcia CO2 pri výrobe ocele pokročiť vo výro- v recykláži železného šrotu, naďalej pokračovať vo výmene najlepších skúseností v existujúcich zariadeniach a nové technológie. Okrem toho ponúkame v našich výrobkoch aj riešenie pre oceľ, to je e, časť, ktorá má veľmi vysoký potenciál to znamená, že my chceme ešte viac CO2 ušetriť pri výrobe ocele. E, pokiaľ ide o naše projekty, ktoré sú ter- sa teraz rušia, tak sme otvorili program ULKOS. E, ten je podporovaný Európskou komisiou a tam chceme používať 4 rodiny e, vlastne štyri typy procedúr. Tento projekt sa skončil v roku 2004 a tu sme identifikovali na, ľa, na ľavej strane, to je úkos, eh, recykláž eh, plynu vo vysokých peciach a oddeliť CO2 a zachytávať ho prostredníctvom CCS, teda zachytávanie a skladovanie CO2. Ďalšie procedúry vysvetlím neskôr. Druhá to je alternatíva vysokých pecí, to je e, fúzia redukcia a potom tam máme redukciu v elektrických peciach a pre vzdialenú budúcnosť e, sa predpokladá produkcia ocele elektrolízov. Pokiaľ ide o časový horizont, tak sme skončili identifikáciu procedúr a v roku 2011-2012 sme otvorili fázu pilotných a demonstračných e, procesov. Na základe ich úspečnosti chceme potom začať e, aplikovať po roku 2020 v priemysle tieto postupy. Toto ukazuje mieru efektívnosti, pokiaľ ide o redukciu CO2. V niektorých častiach môžeme vlastne emisie CO2 znížiť o polovicu prostredníctvom recykla, recykláže CO2, zachytávania a skladovania a takisto to môžeme znižiť aj v faktore 4. To je ten postup priamej redukcie, čo má rovnakú účinnosť ako používanie vysokých pecí a recyklovanie. No a pri elektrolíze efektívnosť, pokiaľ ide o produkciu CO2, bude závisieť od spôsobu produkovania elektriny. Pokiaľ ide o priame emisie pri výrobe ocele, tam je veľmi nízka produkcia CO2, ale keď si zoberieme CO2, ktoré je potrebné na výrobu elektriny, tak tam potom vzhľadom na to, ako sa dnes v Európe produkuje e, oceľ, tak to nie je zaujímavé. Ale pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a bez CO2, to môže byť veľmi zaujímavé a môže to mať veľkú budúcnosť. Takže Top Guys Recycling vo vysokých peciach, tam oddelujeme CO2, na jednej strane teda zlepšujeme postup výroby, e, redukcie, zvyšujeme energetickú e, e, efektívnosť o 10 a CO2, ktorý bol e, zachytený, sa potom v salinách vlastne e, skladuje. Pokiaľ ide o tento postup, tak sme teraz vo februári 2011 e, predložili celý, e, celý vlastne postup, celý dokument v rámci v rámci alokácií práv na emisie a tých 300 miliónov emisí sa bude distribuovať na 8 projektov zachytávania CO2 a my dúfame, že aj náš bude medzi nimi. No a v prípade e, úspechu potom e, vo Florange vo Francúzsku bude mať, e, tam máme vysoké PC priemyselné, ktoré budú produkovať milióny za rok. Potom máme ďalšiu vysokú e, 5-600 tisíc miliónov za rok, Eisenhüttenstadt vo Nemecku. A to by tiež malo prispieť e, k e, optimizácii. Ďalší proces je úplne nový, tam ide o e, redukciu cyklónovú cez fúziu a to sa, tam sa používa železná ruda, uhlie a kyslík. To umožní produkovať plyn, ktorý obsahuje veľa CO2 a potom umožňuje veľmi ľahko zachytávanie a skladovanie CO2, teda CCS. Takže v Holandsku už máme pilotný program, stavia sa teda 8-tónový za podpory holandskej vlády a Európskej komisie a o mesiac v apríli 2011 by mal začať pracovať. Tu nás sú veľmi také naozaj zaujímavé fotografie, tohto pilotného projektu. Okrem toho nezabúdajme, že oceľ môže prispieť k zníženiu emisí CO2 v kľúčových sektoroch priemyslu, kde my môžeme e, vyhodnotiť prínos e, e, vlastne pri používaní ocele vo vzťahu k produkcii CO2 pri výrobe ocele. Toto je veľmi dôležité pre energetický, automobilový a stavebný e, priemysel. V stavebníctve je veľmi ťažké dať e, presné čísla, pretože e, pokiaľ ide o projekty retrofitting, tak tam je potom vlastne sú rôzne materiály ako izolačné materiály a tak ďalej, ale minimálne teda faktor 10 sa tam používa Produkcia ocele v Európe znížila o 50 emisie CO2 a o 50 zvýšila svoju e, energetickú efektívnosť za 40 rokov. Ešte je tu možnosť e, väčšieho postupu recyklážou železného šrotu a používaním nových e, procedúr, ale drastická redukcia CO2 je vlastne e, tým e, garantovaná tým e, prerušovaným procesom a pilotné projekty by mali začať fungovať v roku 2011 a mali by sa začať rozširovať v nasledujúcom 10 ročí. Pokiaľ ide o technickú úroveň a takisto aj náklady, lebo je potrebné, aby sme boli kompetitívni a konkurencieschopní a aby sme technicky dokázali E, priateľnosť CCS, tak my e, tieto procedúry chceme rozširovať od roku 2020 a to by potom umožnilo znížiť emisie CO2 e, v celom cykle. Ďakujem za vašu pozornosť. Äh, Ďakujem, pán Lambertier. Podali ste do veci, podali ste jasne, že CCS nie je nutné len pre výrobu energie, ale aj v oblastiach, kde v oceliarstve, kde nemáme žiadne možnosti znižiť e, emisie CO2 na nulu a že v tejto oblasti tiež e, má CCS uplatnenie a tiež ste uvedli, že sú tu fyzikálne hranice pri znižovaní emisí CO2, že sa to nedá do nekonečna znižovať. A musím povedať, že e, to ako inžinierovi e, mi rýchlejšie tlklo srdce, za to vám ďakujem. A ideme k ďalšiemu prednášajúcemu pán Nielsen. Vidím, že má pripravenú prezentáciu a môžeme začať a potom bude diskusia. Um, Ďakujem, že ste ma pozvali. Ja som z mm, No Science, to je globálny vodca v priemyselnej biotechnológii, ktorá dodáva pre mm, textilný priemysel a mm, krmivinárske a potravinársky priemysel a my sme eh, vedúci na trhu, aj čo sa týka výdavkov do výskumu a vývoja e, vidíme, že e, tu e, máme stále väčšiu spotrebu zdrojov a si počet obyvateľov a vidíme, že éra fosilných palív dochádza a možno aj jadrovej energetiky. A <clears throat> bioekonomika začína a Eh, už dnes eh, sú k dispozícii eh, biopalivá v ďalšej generácii na viac ako 100 čerpacích staniciach si v Dánsku ich môžete natankovať, takže je to skôr politická, netechnologická prekážka. No ide o to, aby sa diverzifikovalo, takže najprv z prvej na druhú generáciu a potom môžeme vybudovať celý mm, biochemický priemysel, ktorý bude vyrábať plasty a textil a chemikálie z súrovín spolného hospodárstva Myslím, že hlavne, čo musím povedať dnes, je, že v Európe poľnohospodárstvo je e, nedostatečne využitý zdroj a zvyšky a zbytky používajú, e, predstavujú jedinečný zdroj, preto aby sme e, využili technológiu a inovácie a investovať do budúcich projektov biorafinácie a znižiť skleníkové plyny a vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť energetickú bezpečnosť a aby sme začali transformáciu na ekonomiku založenú na biopalivách. Chcem vám povedať niečo o mm, koncepcii bio Fair. E, na pravej strane vidíte, že môžeme používať e, pšeničnú slamu a jej e, zvyšky a na pravej strane vidíme, že teraz práve ideme e, vypracovať e, druhú generáciu, ďalšiu generáciu biopalív, ale budú sa ukáže, že je tu náraz aj na vstupoch, takže aj um, pevný komunálny odpad a aj na strane výstupov môžeme vybudovať chemický priemysel, ktorý nebude mať fosílne vstupy. Je treba povedať, že mm, ďalšia generácia je prvý krok celej ekonomike založenia na biopalivách Našťastie teraz je veľká pozornosť venovaná biopalivám a ekonomike a e, WWF e, uvádza, že až 2,5 miliardy tón CO2 sa dá ušetriť v priemyselných aplikáciách a Svetové ekonomické fórum e, uvádza, že môžeme mať príjmy do roku 2020 v obrovskej sume. V správe z eh, WWF eh, predvídajú cestu k nízkouhlíkovej ekonomike a všetko to začína lepšenou efektivnosťou eh, a s použitím priemyselnej biotechnológie môžeme znižiť spotrebu energie a využívať prírodné zdroje a šetriť ich. To už robíme dnes a ďalší krok je prechod na biopaliva a ďalšiu generáciu biopaliv a tie sú už dnes k dispozícii a je to len politická prekažka. Ak sa chceme uberať e, týmto smerom, je to dôležitý krok a tým ušetrím viac ako miliardu tón CO2. Keď hovoríme o ďalšej generácii, je tu nedávna správa Bloomberg Energy Finance, ktorý zdôrazňuje e, potenciál e, odpadu v Európe, keď si zoberieme 20 e, odpadov z polnospodárstva, ktorý teraz e, leží ľadom a hnie na poliach v Európe, tak tým môžeme e, nahradiť 62 spotreby ropy v EÚ a vytvoriť príjmy 31 miliardy eur miesto to, aby sme dovážali za 49 miliard ropu a môžeme znižiť emisie v doprave o 16 a to je významné, že mm, doprava je e, najväčší e, producent emisí CO2 a problémové dieťa. Tretí milník v správe WWF e, je o nahradení petrochemikálií biopalivami. Ešte to nedokážeme a treba na to oveľa viac inovácie a výskumu a vývoja. Smerujeme tam na tu, musíme zdôrazniť v nasledujúcich programoch e, výskumu a vývoja a inovácie Európskej únie, aby sme sa viac na to zamerali, pretože EU má konkurenčnú vedúcu globálnu pozíciu v biopalivách. To je jedna z mála oblastí, kde máme náskok v porovnaní s USA. Takže e, začnime sa zameriavať na túto oblasť budúci e, výhľad je, že už všetci e, máme prvú generáciu a teraz potrebujeme druhú generáciu nasadiť. Nepotrebujeme výskum na tretiu generáciu, tá už existuje a potom ďalšia fáza sú biomateriály, ktoré môžu priniesť e, veľa príjmov do Európy a riešiť myšlenky, znižovania emisí CO2 a tiež dávajú možnosť poľnohospodárstvu, aby prispeli aby prispievali k ekonomike Európy miesto toho, aby len čerpali dotácie. A myslím, že to je obrovská výzva, potenciál a ďalšia vec je aj využívanie odpadu. Chemický sektor s obnoviteľnými surovinami stále je v zárodku a musí konkurovať cenami s e, vstupmi z fosilných e, zdrojov, ktoré majú nízke ceny a tiež nedostajú žiadne dotácie a potrebuje výmery, e, veľké výmery e, na pestovanie e, dupovom dedisku, ale keď sa uberajú týmto smerom, ale aj ďalšie európske firmy pracujú s veľkými firmami, aby sa snažili presadzovať cestu využitia biomateriálov. Ide o to, že keď chcete presadzovať ekonomiku založenú na biozdrojoch, tak ďalšia generácia vydlaží cestu kvôli zdrojom, pretože ona môže eh, financovať budovanie biorafinérií v poľnohospodárských oblastiach, pretože je veľký dopyt eh, po hm, palivo, palivách pre dopravu a teraz o 50 či 100 rokoch, keď nebudeme potrebovať zelené paliva, pretože spaľovací motor už bude zastaralý, tak e, potom e, tieto môžu priniesť e, oveľa viac produktov s vysokou pridanou hodnotou. Takže my nesmieme premahať túto príležitosť, aby sme pretransformovali našu ekonomiku na ekonomiku s nízkym vstupom fosílnych palív a potrebujeme ďalší vývoj biorafinérií. Herr Nielsen, für Ihren Ďakujem, pán Nielsen. Myslím, že ste sa dotkli veľmi dôležitej oblasti. Agrárna politika v Európskom parlamente je vždy zaujímavá. Máme tam zákonodárne pravomoci na základe Lisabonskej zmluvy a e, sú tam nové cesty z klimatickej krízy, je tam možnosť tvoriť pracovné príležitosti, aby tento sektor bol bezpečný pre budúcnosť. Mám tu jednu prihlášku do diskusie, Lena Ek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Mali sme tu dve zaujímavé prezentácie, ďakujem vám obom. A mám krátku otázku na pána Nielsena. Asi zo skromnosti ste nevysvetlili, že koľko vaše produkty vlastne môžu prispieť k analýze eh, produktového cyklu klasickej produkcie. Obsah eh, a tu vlastne diskutujeme o rôznych generáciách biopalív, ale e, potenciál využitia biochémie v kombinácii z odpadu z polnohospodárstva, to je obrovská vec. A ako povedal predseda, diskutujeme práve o novej eh, spoločnej polnohospodárskej politike, takže keby ste sa k tomu mohli podrobnejšie vyjadriť, určite by to bolo pre všetkých zaujímavé. A eh, pán Lambertie, pokiaľ ide o sektor ocele, mám tu dve otázky. Samozrejme, je tu taký vnútorný benchmark medzi rôznymi uh, týmito pecami vo svete. A ja by som si vypočula rada váš názor k potenciálu, pretože najlepšie niektoré sú v Európe, ale aj tu máme niektoré, ktoré nemajú až taký dobrý výkon a je tam potenciál na zlepšenie e, z dola nahor. Druhá otázka je kombinácia toho, čo sme diskutovali, teda systém ETS a situácia v oceliarstve. Elko AB, švédsky podnik na severe Švédska, má 90 železnej e, rudy v Európe. E, Ocelové pelletky predstavujú 40 e, ocele v Európe a z technických dôvodov nie sú v systéme ETS na základe toho benchmarkového návrhu, pretože komisia sa rozhodla, že, zainvest, že, že pri benchmarkingu bude skúmať všetky oceliarské e, podniky, ale nie ten, ktorý má tú železnú rudu, ako by to rozdelili na dve veci. Aj tu ten len jeden veľký podnik, nie je to 6, je to sektor, kde e, je globálny benchmark Čiže oni sú mimo systému ETS. A ako vidíte dopady pre európsky oceliarský priemysel, ak dovážajú eh, tie ocelové pelety z eh, tých menej eh, výhodných z ekologického pohľadu menej výhodných zdrojov alebo ostanú pri LKAB mm, veľmi by ma zaujímal váš názor. Ďakujem, Lena Ek. Ešte sa hlasí, sa tu hlasí. Ďakujem pekne. A ja mám otázku na pána Nielsena. tie vízie k biochemii, biochemickým produktom ďalšej generácie, biopalív spolnohospodárskeho odpadu a tak ďalej. To je veľmi fascinujúce. Ale eh, ako vy vlastne chápete zdroje pozemné. Prvá generácia biopalív využíva vlastne pozemné zdroje, to je dosť veľká vec a aj keby sa využil polnohospodársky odpad, aj to bude mať dopad na polnohospodárskú pôdu. Môže to mať dopad na uhlík v pôde a je tu limitované množstvo mm, pozemkov k dispozícii na Zemi, takže mohli by ste sa k tomu vyjadriť, tomuto aspektu vašich fascinujúcich vízií. Ďakujem. Ďakujem a ja som sa prihlásil tiež ako rečník do zoznamu. Pre obidvoch mám otázku. Jednak implementácia legislatívy. E, schválili sme v roku 2008 úžasné veci. Máme tu klimatický, energetický balík, e, technológia CCS, biopaliva sa spomínali. A z vlastnej krajiny môžem povedať len toľko, že je obrovská diskusia e, k téme E10 pretože na pumpách dochádza k určitému bojkotovaniu kúpy a je to možno nedostatok komunikácie. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť. No CCS, tam je obrovská opozícia vo všetkých stranách, obrovské odmietanie tejto technológie, sú tu občianské iniciatívy, komunálne parlamenty píšu rezolúcie proti CCS a my tu diskutujeme, ako zvýťaziť v tej klimatickej kríze, ale akceptovanie v členskom štáte, napríklad teda v mojom, ja som z Nemecka, jednoducho je tam obrovský problém a často som e, jeden z mála, a ktorí sú presvedčení o týchto veciach, ale možno by ste naozaj mohli ešte predostrieť, ako to vlastne zapadá do vašich úvah, ako je možné o tomto komunikovať. A príklad E10 jasne ukazuje, že e, jednotlivé priemyselné odvetvia si navzájom prehadzujú ten horúci zemiak a toho čierneho Petra. A možno by ste sa teda k tomuto mohli vyjadriť. Obidva rečníci, nech sa páči. Oui, donc euh, je vais essayer de répondre. Euh. Pokúsim sa odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú e, oceliarského priemyslu. Poprvé, pokiaľ ide o tie najlepšie svetové výkony, tak e, mm, oprávnene môžeme povedať, že niektoré európske e, fabriky sú skutočne to najlepšie a Mm, napríklad máme ešte ďalšie veľmi dobré, ktoré sú asi tak dobré ako v Európe, napríklad v Japonsku. Samozrejme, že si treba uvedomiť, že krajiny, kde dochádza k veľkému rozvoju oceliarského priemyslu, ako napríklad Čína, v roku 2010 Čína predstavovala 46 svetovej produkcie ocele a pravdepodobne v nasledujúcich dvoch rokoch dosiahne 50 produkcie svetovej produkcie. Vždy, keď dôjde k takémuto transferu výroby ocele alebo zvýšenie v, Číni, v Číne alebo v Indii, tak je tu potom problém e, s e, uhlíkom, pretože tieto krajiny sú menej výkonné ako my a menej efektívne, pokiaľ ide o znižovanie produkcie CO2. Samozrejme, že sú tu isté rozdiely medzi najlepšími a menej dobrými. Nazdávame no, sa, že okolo 20-percentný rozdiel existuje medzi tým najlepšími top fabrikami v Európe a potom medzi tými menej dobrými a práve preto som spomenul tento potenciál reziduálneho pokroku, ten je asi 10-percentný a ten môže vlastne e, sa týkať aj tých najlepších podnikov. Pokiaľ ide o pelec, lebo naozaj teda vy ste o tom hovorili, hovorili ste o spoločnosti LKB, ktorá vo Švedsku to produkuje, takže to sú veľmi kvalitné výrobky, európske výrobky, ale vlastne e, to je, máme tu svetový trh s týmto produktom a keď vlastne sa dostaneme na svetové trhy, tak tam máme Brazíliu, Indiu a teda ceny sú rovnaké. A keď máme bilanciu CO2 a emisie CO2 na e, produkciu týchto, e, týchto výrobkov, tak nie je tam nejaký zisk z hľadiska spotrebiteľov v okamihu, keď nie sú zaťažené CO2, ktoré bolo potrebné na ich výrobu, tak tieto pelety, E, vlastne sú používané globálne na celej planéte. E, f, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, tak to je tak v podstate na rovnakej úrovni. Myslím si, že som teda na vaše otázky zodpovedal. No a pokiaľ ide o legislatívu, e, na, ktorá sa týka klimatických zmien, tak to je veľmi široká debata. Samozrejme, že od okamihu, keď tu máme e, situáciu, keď e, povzbudzujeme hutníkov, aby e, skutočne zvýšili svoju efektívnosť a znížili produkciu CO2, ale ako som už povedal, s dnešnými existujúcimi technológiami tento progres, tento pokrok je veľmi slabý. Jediné, čo môžeme urobiť, je, aby sa vlastne tie menej dobré e, továrne dostali na, tých, na úroveň tých najlepších, napríklad transferom tých najlepších skúseností. Potom treba samozrejme, že a aplikovať tie najlepšie a najprístupnejšie technológie. No a pokiaľ ide o konkurencieschopnosť európskych technológií, tak emisie, pokiaľ ide o rok 2012, žiadame o pokrok v oblasti benchmarku o 10 v porovnaní s tými najlepšími, ktorí v Európe existujú. A dnes nemáme riešenie, ako dosiahnuť tento 10-percentný pokrok, čiže budeme nutení ešte viac inovovať, aby sme zvýšili efektívnosť. A práve preto veríme týmto prerušovaným projektom, to je však veľmi dlhá cesta, pretože na úrovni pokusov treba prejsť z pilotných laboratórnych e, pokusov do priemyselných pilotov, potom na demonstratívnu úroveň a až potom sa to aplikuje v priemysle. Čiže v súčasnosti e, tento projekt CCS, e, ktorý máme vo Francúzsku, tak dnes tieto Vlastne dokumenty predkladáme vo februári, komisia to dostane v máji. Začiatkom roku 2012 sa nám to vráti z komisie. No a potom, keď budeme mať súhlas, tak e, vlastne tá aplikácia e, bude až koncom roku 2015 a začiatok využívania 2016. A potom budeme potrebovať minimálne 5 rokov skúsenosti, aby sme mohli potom validovať tie jednotlivé postupy, čiže je to veľmi dôležitý časový faktor. Ďakujem. Začnem teda najprv vašou otázkou ku komunikácii a akceptovaniu. Uh, biopaliva to je zaujímavý prípad, pretože pred 5 rokmi to bol Mesiaš, to bol záchranca dopravných riešení a teraz veľmi rýchlo je z toho obetný baránok Ehm, zmenilo sa mnoho v udržateľnosti tých biopálív a mnoho sa tu hovorilo o e, versus potravinách. No a ehm, u nás ide už o druhú, tretiu generáciu tých biopalív a tam už je to udržateľné. tá druhá generácia je udržateľná nielen pokiaľ ide o biopalivá, ale vôbec celú spoločnosť. Máme tu dobré kritéria udržateľnosti a to sa týka aj tej ďalšej generácie, pretože tá ďalšia generácia tiež nie je E, konečné riešenie. Biomasa je zdrojom plynu a to je dôležité e, povedať v tejto súvislosti, že v sektore dopravy v strednodobom a krátkodobom horizonte máme len jedno riešenie a to sú biopalivá. Vidíme samozrejme, že sa vyvíjajú elektromobily, ale ak to mm, má byť e, naozaj seriózne pri tej emisii CO2, redukcii emisí CO2, tak musia to byť biopalivá a keď bude hotová ďalšia generácia poďme týmto smerom. Ale nemali by sme e, zbierať príliš veľa nejakých rezidúí z poli, pretože e, musí tam byť zachovaná výživa pôdy, čiže musíme mať e, kritéria udržateľnosti, že koľko môžeme z tých polí zobrať. A my sme sa pýtali WWF aby sa zamysleli nad nejakým súvorom kritérií. V tej Bloombergovej štúdii, o ktorej som hovoril, eh, zobrali do úvahy 25%, že by sa 25% zobralo z polí, potom eh, vedci začali hovoriť o 50%, ale Samozrejme, veľmi to bude závisieť od regionálnych eh, variácií, kvality pôdy a tak ďalej. Jednoznačne jasné je, že je tu obrovský zdroj tam, kde napríklad sa pestuje pšenica alebo energetické plodiny v Európe a o 10-20 rokov možno bude mať organický solidný odpad ako zdroj. A je to dôležité aj pre farmárov, aby mali tú informáciu, aby identifikovali a diverzifikovali svoj uh, prí, uh, tok príjmov, aby e, tvorili nové príjmy, čiže nie je to konečné riešenie. Potrebujem nové riešenie v sektore dopravy, ale ak chceme dnes niečo urobiť, tak tá druhá generácia tu je k dispozícii, ale zdá sa, že tu e, prevláda taká nejaká myšlienka, že tá ďalšia generácia vždy príde po nejakých 5 rokoch a e, ľudia vždy sa tak dokážu natchnúť skôr pre niečo, čo je veľmi ďaleko v budúcnosti. No a keď sa pozrieme na tú smernicu obnoviteľnej energie, tam sa hovorí 10% v roku 2020 má byť z obnoviteľných zdrojov energie. Súčasný rámec, súčasné rámcové podmienky pre tú ďalšiu generáciu jednoducho príslabé. Keď sa pozrieme na národné akčné plány členských štátov, ktoré e, teda komisiu informujú o tom, ako dosiahnuť ciele, tak sa prakticky vôbec nespomína ďalšia generácia. Je tam ustanovenie k nejakému dvojitému započítaniu ďalšej generácie, čiže členské štáty by mohli tam zobrať 5 z čoho by bolo potom 10 vzhľadom na dvojité započítanie. Ale pre investorov, ktorí budú budovať tie veľmi nákladné prvé referenčné zariadenia, kde to bude najprv znevýhodnené. Tamto dvojité započítavanie nefunguje. Čiže ak to má fungovať, ak sa chceme uberať eh, k bio e, hospodárstvu, tak dobré východisko by bol špecifický mandát pre európsky e, pre tú druhú generáciu európskeho plynu a potom samozrejme musíme to preskúma z pohľadu e, smernice o e, obnoviteľných zdrojoch energie, potom je tam energetické zdaňovanie, dane teda musia e, zohľadňovať emisie CO2 a pri ďalšej generácii týchto biopaliev je opäť obrovské zníženie emisí CO2, potom spoločná pomoc politika, to je, pri, to je ďalšia oblasť. Ale opäť kľúčom Kľúčovým odkazom pri ďalšej e, generácii je, že už netreba výskum a vývoj, môžeme ísť už rovno na túto druhú generáciu. Máme tu napríklad možnosť e, rozbitia celulózy na cukre, a potom sa to dá opäť e, rozviať ďalej do ďalšej generácie na základe dopytu spoločnosti, ale vieme, že pri biochemikáliách bude veľký dopyt v budúcnosti a e, už sú tu také prvé pon- poskytovateľov, čiže myslíme si, že je to správna cesta, ale potrebujeme na to infraštruktúru. Podľa tejto novej generácie biopálív musíme zabezpečiť udržateľnosť. Ten cieľ by mal byť 20-30 Neviem, samozrejme závisí to od zdrojov, ktoré budú k dispozícii. Oui, excusez-moi, Pierre. Prepačte, zabudol som odpovedať na otázku ohľadne akceptability, teda priateľnosti. Samozrejme, ten prerušovaný proces, ktorý teraz vyvíjame za účelom redukcie CO2, sú všetky, e, vlastne sa zakladajú na CCS a tam je problém akceptability vo všetkých európskych krajinách, ktoré musia e, pokročiť a snažiť sa tento problém vyriešiť v budúcich rokoch. Týka sa to 8 demonstračných projektov. Minimálne jeden sa týka priemyslu mimo produkcie energie a ostatné sa týkajú CCS v rámci e, produkcie energie. Takže tento e, problém priateľnosti je veľmi dôležitý. To je pekné slovo na e, záver tohoto panelu. Čo sa týka výskumu, musí sa akceptovať, čo nakoniec z toho vyplyne a musí sa to aj odkomunikovať. A teraz ideme k tretiemu panelu Chcem sa srdečne poďakovať e, prednášajúcim za tieto pre, pekné prednášky. Tradičný priemysel, na ktorý sa zameriava náš e, výbor, ale aj nové odvetvia výroby, biochemia a tak ďalej. Myslím, že to bol veľmi zaujímavý panel a teraz ideme na posledný panel a chcem e, požiadať oboch prednášajúcich, aby prišli ku nám. Ich bitte beide panel speaker nach oben, so dass wir einiger... Aby sme dodržali náš časový plán, aby tu aj bola možnosť eh, poskyt- položiť ďalšie otázky. Najprv eh, srdečne vítam Karsna Neuhofa, on je z Ústavu pre hospodársky výskum v Berlíne a Jeremy Nicholson eh, je riaditeľ UK Energy Incentive užívateľskej skupiny. To je teda veľmi zaujímavý panel a navrhujem, aby ste hneď začali, aby sme efektívne nakladali s časom. Vítajte a ďakujem za príležitosť eh, prebrať túto stále aktuálnu tému. Dovolte začať s obrazom, ktorý sme vypracovali v 2007 v súvislosti s hodnotím, či smernica ETS bude mať dopad na únik keď hovoríme o úniku, tak eh, je dôležité začať s definíciou, čo je to unik. Ke, eh, my pri úniku skúmame to, že aby sme mm, plnili politiky na úrovni EÚ alebo členských štátov, ktoré budú vytvárať stimuly, aby eh, uhlíkovo nároční výrobcovia premiestnili svoje prevádzky do iných častí sveta. Takže je to politika, ktorá e, spúšťa tieto zmeny. Máme zmeny a presuny v globálnom meritku a to vždy, ale tu na, nás zaujímajú, e, či klimatickú politiku, ktorú naplňame, bude spúšťať tieto zmeny, pretože ak je to tak, tak potom tie klimatické politiky sú menej účinné, ale tiež to bude veľmi zlý príklad v iných regiónoch e, sveta, aby mm, plnili klimatickú politiku, ktorá je zlá pre zamestnanosť e, v tom štáte. Takže keby, aby sme zhodnotili, či tu nastal únik, tak musíme zistiť, že ktoré sektory e, zaznamenali značný nárast nákladov kvôli e, novým režimom ochrany klímy a toto sme skúmali v Spojenom kráľovstve, ale ďalšie štáty majú podobnú situáciu a preverieme, ako sa to porovnalo tieto náklady s cenou e, CO2 20 eur v porovnaní s peniazmi, ktoré potom ostanú e, tej firme a ja som definoval súbor 15-20 e, odvetví, kde môžu byť značné nárasty nákladov a tu vidíme dve zložky. Modrá je nárast nákladov z vyššej ceny elektriny a šede je, že koľko by to stalo, aby museli kúpiť všetky kvóty na CO2, aby pokryli svoje emisie CO2 Takže toto sú sektory, ktoré eh, sú poznihnuté vyššími nákladmi kvôli cenám za CO2. Potom ideme na ďalšiu fázu, kde skúmame, či to bude mať dopad na um, produktivitu tohoto sektora um, pre um, elektrárenstvo. Tí sa nemôžu premiesniť, takže um, tam nebude mať žiadny dopad a pre refinárie tiež ne, pretože tí tiež nezaznamenajú veľké zmeny. Ale v politických diskusiách sú obavy z hráčov v priemysle a ľudí z ochranárskych združení, ktorí hovoria, že môžu byť značné uniky a viedlo to k definovaniu odvetví, kde môžu nastať tieto uniky a miesto toho, aby e, to obmedzili na definíciu pár odvetví, tento zoznam bol rozšírený na ďalšie činnosti, ktoré považujeme za ohrozené čo do unikov a E, tu na e, mnohé z nich e, potrebujú kvóty zdarma a posúzujeme, koľko teraz kvót od vás zdarma dostávajú v porovnaní s zvýšenými nákladmi, ktorými sú postihnuté. A vidíme, že väčšina z týchto odvetví dostáva viac kvót zadarmo, takže hodnota kvót, ktoré dostali zdarma v 2005, bola vyššia ako náraz nákladov, ktorý mali. 2009 bol začiatok ekonomickej krízy. Keď použijeme e, tento obraz na 2010, ešte tu nie je koniec krízy, vyzerá to horšie, ale keď sa e, pozrieme e, pred koncom ekonomickej krízy, napríklad oceliarstvo dostalo viac kvôd zadarmo, ako mali náraz nákladov. Takže musíme sa uistiť, že v našej politike tieto odvetvia nebudú postihnuté vyššími nákladmi a potom máme diskusiu o tom, ako nastaviť e, meritka porovnania. Nechcem otvárať tú diskusiu, to vytvorilo veľké napätie a páči sa mi, ako ste nastavili dnešné stretnutie, aby sme spoločne diskutovali, ako môžeme e, investovať do nízko uhlíkovej ekonomiky a ako EÚ môže byť konkurencieschopná a to je spôsob, ako napredovať. Myslím si, že nastal unik kvôli klimatickej politike, pretože tí investori mali prospech z tohoto režimu počas krízy. No, myslím, že nenastane veľký unik. Nehovorím, že nebude v budúcnosti unik kvôli režimu klimatickej politiky. Je jedna oblasť, ktorú musíme diskutovať a tá teraz mm, prebieha a to sú dve činnosti a to v medi a hliníku a vidíme, že oni e, majú len priame náklady zo zvýšenia ceny elektriny, ale e, nie sú posunutí e, s zvýšenými emisiami CO2, pretože znižili spotrebu elektriny. V niektorých menších sektoroch môžu dostať štátnu pomoc a prebieha pripomienkovacie konanie, že ako táto štátna pomoc bude smerovaná v tomto procese. To som vám chcel povedať, lebo e, to dáva veci do súvislosti, že ktoré odvetia e, môžu byť postihnuté a tam to môžu riešiť pridelením kvôd zdarma a ktoré e, sú menej postihnuté priamým dopadom. Myslím si, že schopnosť je relatívne meritko a my sme stratili dva roky kvôli unikom a treba sa zamerať na inováciu v tejto súvislosti a tu iné štáty boli účinnejšie a toto je e, obdobie 5 plánu v Číne a e, štúdia, ktorú robil náš čínsky úrad, e, nám pomohla zamerať sa na poslednú 5 ktorá skončila minulý rok a Číňania sa zaviazali zvýšiť posilniť energetickú náročnosť o 20 a to e, splnili tento cieľ a teraz si stanovili e, zvýšiť energetickú efektívnosť o 16 a znížiť e, uhlíkovú náročnosť o 17 a toto je v súhľade s záväzkami, ktoré prijela Čína 45 až 50 zníženia uhlíkovej náročnosti do 2050. A ako sa im to darí. Sú to špecifické opatrenia, ktoré čínska vláda naplňa. Tu na základe čínskych čísel vidíme, že tých najväčších 10 tisíc spotrebiteľov a ich e, program a e, program e, úspory energie boli dva hlavné programy, ktoré viedli k plneniu týchto cieľov. V tomto ďalšom 5 pláne Čína zvyšuje výdavky na výskum a vývoj na 2,2%, aby zabezpečili že budú môcť posilniť úroveň technológie, ktoré používajú, ale tiež, aby používali viac technológií pre nefosílne paliva. Viedlo to k e, nárastu podielu e, jadrovej energetiky. E, v Európe máme výzvu v tom, že ako môžeme ustanoviť prostredie, ktoré rovnako príťazlivé pre investorov, pre nízkou uhlíkovú ekonomiku. Cestovný plán 2050 je e, dobrý v tomto smere a naznačuje, čo znelo dnes ráno, že e, hráči potrebujú rámec, aby vedeli, čo sa udeje v budúcnosti, aké budú moje príležitosti pre moje nízkouhlíkové investície, ktoré môžem využiť. A cestovný plán 2050 je účinný nástroj, ako to komunikovať. A žiadny plán v Európe nebude vnímaný ako dôveryhodný, kým nebude podporený konkrétnymi politikami a tým, že vlády ich budú naplňať. Takže musíme naplňať e, silné politiky, e, v ktoré môžu súkromní investori dôverovať. A e, nakoniec chcem povedať, kde sú rôzne výskumné inštitúty v Európe a čo doteraz robila režim obchodovania s emisiami a ja som optimistickejší teraz, e, čo je účinkov obchodovania s emisiami ako doteraz. A to z toho dôvodov. Myslím si, že obchodovanie s emisiami funguje na základe rozhodovania spoločnosti v rôznych rozmeroch. Keď si premyslíme, ako firma robí um, strategické uh, rozhodnutia, tak potom uh, musíme uh, urobiť rozhodnutie v vedení a potom musíme pripraviť klímu na podporu investícií a potom urobiť rozhodnutia, ktoré im pomôžu pri zachytení pozornosti firiem sme robili prieskum u tisícov firiem a všetci hovorili, že dlhodobé ciele sú dôležité ale tiež, keď rozhodovali o činnostiach, tak eh, buď sa zamerali eh, na eh, schému obchodovania s emisiami, alebo na program podpory technológií. ďalšie, zabezpečenie rozhodovania ETS je dôležitý rámec pre firmy, teraz však vieme, že táto dráha nie je v súhľade s našimi dlhodobými cieľmi 90% zniženia emisí v EÚ Tiež e, vidíte, že keď e, umožníme e, na začiatku započet, tak budeme musieť potom ešte ďalej zrýchliť zniženie emisí a potom sa zvýšia budúce náklady v Európe na plnenie týchto znižení emisí. A ďalej uľahčovanie plnenia projektov pre nízkokarbonové technológie. ETS stanovuje cenu k loty za uhlík a hlavne v priemysle je to kľúčové, pretože my nemôžeme riadiť priemysel a nemôžeme ani v Európskom parlamente, ani členské štáty a vlády. Takže musíme e, to e, vnímať ako vstup e, do priemyslu a účasti v rôznych účastníci v rôznych fázach výrobného procesu musia urobiť rozhodnutia a môžeme potom zvýšiť e, účinnosť výroby ocele a potenciálne ju nahradiť v niektorých oblastiach inovatívnymi výrobkami. A to tiež vyplynulo z nášho prieskumu, že doteraz ETS e sa nepovažoval za veľmi prísny nástroj a keď chceme zabezpečiť, že sa budeme uberať touto dráhou, tak toto spúšťa otázku, ktorú máme pred sebou, že v mnohých štátoch ako Británii e, eh, zavadzajú e, eh, podporný mechanizmus pre cenu uhlíka, lebo si myslia, že je nie je dosť prísna. Teda riziko je, že ak neposilníme ETS, tak členské štáty budú naplňať svoje národné politiky a keď sa pozriem na eh, čísla rastu pre členské štáty, je pekne vidieť, ako členské štáty vstupovali do EÚ, tak mali vyšší rast. A keď sa pozrieme na nové členské štáty v 2006, ktoré vstúpili, tak v procese vstupu e, zaznamenali ešte väčší rast. E, takže Európa má prospech zo spoločného rastu, e, má spoločný trh a možnosť dôveryhodnosti a harmonizácii podmienok v celej Európe a bolo by treba to využiť, aby sme uplatňovali klimatické a energetické politiky na úrovni EÚ a zachovali si vedúcu pozíciu a konkurenčnú pozíciu. Na zhrnutie chcem povedať, že e, obavy o úniku e, boli v 2008 e, veľmi opatrne preverované a boli primálne opatrenia. Myslím si, že únik nie je problém, ak sprísime cieľe. Ja myslím, že e, e, sme postihnutí medzinárodným e, medzinárodnou konkurenciou a to je dobré, lebo bez toho by sme mohli zlepšiť nemeckú technológiu a musíme zabezpečiť, že bude mať podobné prostredie všade a keď EÚ ohlasí plán, nie je to také dôveryhodné, ako keď čínska vláda ohlasí plán, a ETS je jednou zo najsilnejších nástrojov, ktoré máme. A keď to budeme presadzovať na európskej úrovni, môžeme riešiť obavy ekonomického rastu a klimatických zmien. Ďakujem, pán Neuhoff, za vaše vyjadrenia. Čo sa týka úniku, pozrel som sa doprava, tam je pán Nikoson. sotva si sadol, a to sa udržal stolička, nebudem zdržovať, dám hneď slovo. Um, and... Ďakujem pekne. Aniž sa vyjadrím, samozrejme a rešpektujem tú analýzu, ktorú Carsten s ďalšími vypracovali, všetky aspekty, ale nesúhlasím s rozsahom tej hrozby konkurencieschopnosti pre európsky priemysel a vysvetlím prečo. Ja pracujem pre energeticky intenzívne odvetvia v Spojenom kráľovstve, alumínium a tak ďalej. Čiže aj oceliarstvo, všetky majú medzinárodných majiteľov, podliehajú medzinárodnej konkurencii v rámci hranice EU aj mimo. A konkurenčná hrozba nie je len o tom, či dokáže európsky priemysel konkurovať tým, ktorí sa snažia importovať na naše trhy, E, toto sú ale exportné priemysle a treba byť konkurencieschopný aj mimo Európy na iných trhoch. A keď zvažujeme možnosti zmierniť dopad týchto klimatických opatrení, či to bude, budú nejaké daňové opatrenia alebo iné, tak toto treba mať na pamäti. E, zásadne nesúhlasím s tým, že by sme mali z nás e, tých 20% zníženia emisí do roku 2020, ako sme sa dohodli pred pár rokmi. Bohužiaľ, medzinárodný kontext je veľmi málo nápomocný Žiadna rozvinutá ekonomika nie je ochotná podriadiť svoj priemysel tomu obchodovaniu mm, s uhlíkovými emisiami mimo Európy. Ani rozvojová ekonomika žiadna nie je pripravená k nejakým absolútnym e, cieľom emisí. Relatívne áno, ak bude ekonomika rásť mm, mierou rastu 8-90% ročne či nie tak áno ale nie absolútne čísla. No a ten únik uhlíka je o mnoho väčší problém, než eh, keď sme vtedy hovorili o tom ciele 20% do roku 2020. A nie je to tak, že by ambicioznejší cieľ bol eh, viac dostupný, práve naopak. Ak sa odbúra uhlík v menšej ekonomike, tak je to vlastnejšie než vo veľkej e, ekonomike a keďže európska ekonomika sa trošku svrkla za posledné roky, tak tie náklady na, je, na odboranie uhlíka v tejto ekonomiky sú menšie, no ale keby sme to uviedli do absurdna, tak e, vlastne keby nebola žiadna ekonomika, tak náklady na odboranie uhlíka by boli nulové. Ale videli sme tu už také grafy, kde je dopyt po uhlíku, alokáciách a to v roku, kde nás tu zasiahla recesia mnohých sektoroch v Spojenom kráľstve, napríklad produkcii ocele, cementu, poklesla produkcia o 40% a viac oproti predošlému roku. Samozrejme, že tu bol obrovský pretlak toho uhlíka, ale skolaboval priemysel tak, ako som ja teda za svoj život ešte to nezažil. A samozrejme, že tam bol obrovský prebytok, čo nechcem povedať, že to je nejaké ospravedlnenie, ale mm, je to jednoducho tak a to je jedna, jeden z dôvodov, prečo je cena taká nízka, toho, tých uhlíkových emisí. Ale to neznamená, že e, dosahujeme tie naše ciele, pokiaľ ide o odboranie uhlíka nejakými efektívnymi opatreniami. Jednoducho je to prostredníctvom recesie, tým, že nám klesá produkcia a tak ďalej. No a musíme mať e, ďalšie investície do tých obnoviteľných zdrojov alebo do jadrového e, sektora. Čiže je záujem o mm, ponuku na tieto trhy, ale otázka je, e, či sa to bude dovážať alebo či sa to bude robiť v Európe, to, čo, po čom tu je dopyt. Nepostačí len prispôsobiť e, cenu tých kvót v ETS, je tam kumulatívna záťaž, je tam zdanenie, ETS, priame náklady, pre výrobcov a nepriame náklady e, vyššími cenami energie. To je veľmi kľúčové pre všetky e, odvetvia, ktoré potrebujú veľa elektrickej energie. Je to určite otázka ceny elektriny, pretože výrobcovia elektriny 100% nákladov na ETS prenesú na spotrebiteľov čo môže byť dosť podstatný náklad do roku 2020, najmä ak sa teda rozhodneme ešte pre prísnejšie cieľe. A okrem toho samozrejme sú tu obnovi, dotácie pre obnoviteľné zdroje energie. Čiže keby sme nemali taký nákladný dotačný program na tie obnoviteľné zdroje energie a nemali by sme tu tieto dane, tak možno by priemysel dokázal absorbovať väčšie náklady na uhlíkové emisie cez ETS bez toho, že by niečo poškodilo. Bohužiaľ, nie sme v tejto situácii. No a niekedy sa treba, si treba uvedomiť, že e, jedna politika samotná, ak sú napríklad tie prísnejšie ciele do roku 2020, to môže byť, to môže byť fatálne pre, priemyselný, e, pre, pre odbytia priemyslu. Áno, to je možné, ale nemusí byť. E, možno, že jedna tá gulka nebude úplne smrteľná, ale keď tam bude celý takýto obrovský zasah k ako sú dane a ETS a takéto obmedzenia, takéto požiadavky, tak to bude mať taký kumulatívny e, účinok na priemysel, že to bude likvidačné. Čiže ešte je tu otázka benchmarkingu. To tiež nebolo vyriešené. Určite nie v oceliarstve a v mnohých ďalších sektoroch. Sú tu veľké obavy, pokiaľ ide o adekvátnosť postupu týmto smerom Takže nemôžeme povedať, že toto už bolo vyriešené, pretože to nebolo vyriešené. Potom otázka kompenzácií pri elektricky nákladných odvetviach, to nebolo vyriešené, to je veľmi dôležité pre výrobcov hliníka a podobne, ako sme už dnes počuli. A to sú exportné odvetvia, čiže ochrana pred dovozmi nerieši pre nich problém. Mal by som sa dotknúť ešte tých nákladov na dotácie a dotácie pre obnoviteľné zdroje energie. Asi polovica nákladov pre elektricky nákladné e, odvetvie bude výsledkom e, dotácií a zabezpečenia týchto obnoviteľných zdrojov energie. Hovoríme tu o odhadoch britskej vlády, mohli by sme povedať, že 60-70 nárast ceny priemyselnej elektrickej energie do roku 2020 v dôsledku týchto E, politík a polovica z toho je ekonomicky e, neefektívne odborovanie ihlika, uhlíka cez e, politiku, namiesto toho, aby to teda umožnil trh. Čiže musíme si položiť otázku, prečo je tu uvalené na tieto všetky politiky takýto mm, excesívny náklad Neriešia sa tu e, problémy exportérov. Priemysel by mohol zvládnuť vyššiu cenu uhlíka, ak by boli energeticky efektívne trhy, keby tu boli menšie dotácie, ako som spomínala, ale myslím, že ETS môže fungovať len, ak umožníme riadne fungovanie trhu. Momentálne EÚ podkopáva koncept e, obchodovania s emisiami tým, že mení pravidla po tom, čo už hra začala, najmä, e, že by tie kvóty Eh, mali byť eh, kvázi zadržané, aby vzrasla cena uhlíka, ale ak je jasná politická mm, manipulácia, tým sa jednoznačne ničí trh. A takéto myšlienky tu zaznievali a to, to diskredituje celý koncept a myslím si, že to je veľmi polutovania hodné, pretože Európa tu bola určitým priekopníkom. A čo sa týka teda uniku uhlíka, máme tu taký test, tých dvoch názorov, ktoré si to počuli, či došlo k úniku uhlíka. Nepozerajte sa len na to, čo je v dôsledku produkcie v Európe, pozrite sa na to, čo vlastne je zahnuté v spotrebe európskych spotrebiteľov a Svojom kráľovstve a vo všetkých iných európskych krajinách emisie súvisiace so spotrebou tovarov Eh, od roku 1990 vstúpli, nie poklesli, takže nepodarilo sa nám eh, odborať uhlík v našich eh, spoločnostiach, len sme ho presunuli. Predistribuovali sme tú priemyselnú produkciu. Čiže ak chcete intelektuálne úprimnú odpoveď na globálnu ekonomi- environmentálnu otázku, musíme riešiť aj toto. Nemôžeme tým zakrývať si oči a absolútne e, nesúhlasíme s Connie Hildegard ani s Oettingerom Mm, ak by sme išli nad tých 20%, bolo by to veľmi škodlivé a neprineslo by to vlastne dekarbonizáciu, ale skôr deindustrializáciu a tomu sa chceme vyhnúť. To bol pekných pár slov na záver a Ehm, myslím, že všetci to vidíme v tom zmysle, v tom svetle to sa mi páčilo, keď ste povedali, že musíme mať e, celý súbor rôznych opatrení, ktoré treba prijať. E, e, vieme, že v členských štátoch, keď sa niečo príjme v Bruseli, tak sa to ešte zvažuje a potom sa to musí koordinovať, ale ukazuje sa, že E, nástroje, ktoré má EU k dispozícii a ETS je e, druhé najlepšie riešenie, pretože daňové zákonodárstvo je v členských štátoch a e, to treba tiež vyjadriť v tejto správe, že tam treba lepšiu koordináciu. Myslím si, že práve tento panel bol veľmi zaujímavý a pani Lena Ek sa hlasil slovo. Like uh, Ďakujem. Najprv chcem doplň... Najprv chcem zablahoželať e, pracovníkom a členom, ktorí zorganizovali toto vypočutie. Jedno, bolo jedno z najintenzívnejších čo do vedomostí v tomto parlamente a chcem sa poďakovať rečníkom, ktorí prispeli mnohými dôležitými informáciami. A všimla som si, že je tu e, veľa sekretárov, e, ktorí robia poznámky pre členov, takže chcem sa vám poďakovať, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Máme veľmi dôležitú tému na stole a e, budem sa snažiť urobiť kompromis e, tak, aby táto platforma rozhodovania bola konstruktívna nakoniec k cenám elektrickej energie a energetickej efektívnosti. E, robím už 7 rokov e, prieskum priemyslu v EU a vždy sa viem, keď vidím, že vysokoenergeticky náročné odvetvia sú skupina, ktorá využíva novú technológiu a používa možnosť znížiť e, spotrebu energie a elektriny v prospech e, majiteľov a pracovníkov a celú, celej spoločnosti. Pričom na druhej strane e, sú viaceré priemyselné závody, ktoré doteraz odmietali tieto možnosti a neinvestovali do energetickej efektívnosti. Podľa mňa sú to peniaze na stole, ľahko dostupné a zvyšujú výkon. Ako Napríklad sme e, diskutovali v prípade energeticky náročného oceliarstva sú obrovské rozdiely v EÚ a aj globálne. A vidíme, že máme k dispozícii riadiace nástroje, pretože chceme dosiahnuť konkurencieschopnosť a udržateľný rast a to platí pre väčšinu poslancov v parlamente. Pre mňa stratégie, ktoré majú blízko k trhu, fungujú najlepšie a preto aj systém obchodovania s emisiami sa ukazuje byť dobrý, pretože tak e, máme najlepšie výsledky, keď sa pri riadiacich nástrojoch priblížime najviac k trhu. No a nebudem zdržať, lebo tlmočníci majú odísť o 12. Ďakujem pekne všetkým za príspevok a viem, že sú viacerí, ktorí to pozerajú cez web túto diskuziu a dúfam, že budeme môcť použiť vaše obrázky a rozdať ich našim kolegom. A ďakujem, pán predseda, za dobré dopoludne. Yeah, Ospravedlňujem sa, Matias, že to je pod takým časovým stresom a snažíte sa to ukončiť na čas, ale toto je jedna z tých kľúčových eh, diskusí, ktoré máme, eh, pokiaľ ide o tieto emisie, chcel by som sa pána Neuhoffa opýtať, či by mohol zareagovať pánovi Nikolsonovi okiaľ, o, o, ohľadne tej kumulatívnej záťaže. To bol jeden z kľúčových argumentov pána Nikolsona. Potom ešte pán Nikolson, keby sa mohol vyjadriť eh, ku kumulatívnym výhodám, ktoré priemysel mal vzhľadom na tie voľné emisie v prvej a druhej fáze a tie obrovské zisky z toho. Všetok výskum naznačuje, že tam bol obrovský profit z toho. O tom ste nehovorili. A potom tá ďalšia fáza, tam bude mnoho takých voľných e, emisí e, naozaj zadarmo, čiže je niečo aj zadarmo. No potom sú tam pravidla štátnej pomoci, ktoré tam budú tiež súčasťou toho klimatického balíka. Takže pre, pri tých vysokých cenách elektriny e, sú ale aj pravidla štátnej pomoci, ktoré sa e, tu uplatňujú. Takže niektoré výhody áno, ale tá záťaž je ako určitá e, zbraň, a naozaj vítam uh, dobrý kompromis. Hovorili ste ale, že niečo je len taká, taký fakt a na druhej strane ste hovorili, že je to ako spraň, No a neviem, ako sa takto môžeme dopracovať eh, k nejakému dobrému eh, prístupu všetkých. Čiže chcel by som niečo počuť aj o tých kumulatívnych výhodách, lebo aj tie sú a tie ste nespomínali, bohužiaľ. Už sa nikto nehlási, takže poprosím panelistov, aby e, zareagovali. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Dôvod, prečo som nespomínal kumulatívne výhody e, pre európsky priemysel, je, že to priemysel nie je až tak úplne jasné. E, samozrejme, je tam potenciál obrovských ziskov, Najmä musím povedať, že v sektore e, produkcie energie my sme veľmi kritizovali ETS z prvej fáze. Neulovalo to, ne, neumožňovalo to vlastne nejaké vyžovanie e, bankových systémov. Ale tie e, nie je to až také jednoznačné, pretože ten sektor produkcie energie mal všetky náklady jednoducho preniesť na spotrebiteľov No a teda tieto obrovské zisky e, v, pre nich, e, pre producentov, boli obrovské straty pre spotrebiteľov. Čiže ja mm, to nevidím zase až také obrovské kumulatívne výhody v tejto, v tejto schéme ETS. A nejaký uh, producenti buď energie alebo akýchkoľvek iných spotrebných eh, tovarov by nemali mať eh, zisky z nejakej ob- schémy obchodovania s emisiami, to je predsa nemysliteľné, ale keď sa pozriete na ten príklad recesie, tak vidíte, že e, emisie sú o mnoho nižšie, než sa očakávalo a závisí samozrejme od toho, ako budú alokované tie emisie a keď bude silnejšie raz ekonomika v EÚ, tak tieto podniky jednoducho opäť e, Ehm, budú v zhoršenej situácii a to je to podnikateľské riziko. A som rád, že komisia pracuje na podpore pre odvetvie, ktoré je veľmi náročné na elektrickú energiu, ale prichádza to už veľmi neskoro. Ak sa snažíme pritiahnuť investície do Európy, alebo ak to majú byť investície v iných častiach sveta, ak je tam tá otázka rizika, ktorá tu stále nad vami vysí ako domochov meč, e, pretože hm, hovoríme tu o kapitalo nákladových odvetviach, ktoré majú dlhú Eh, dlhý cyklus návratnosti investícií. Ako môžeme pomôcť pritiahnuť sem investície? Preto tie investície odchádzajú inám, nie preto, že je tu istota, že eh, budú nekonkurencieschopní, ale, ale preto, že je tu neistota, či môžu byť konkurencieschopní. No a preto sa tu neinvestuje. E, takže rád by som hovoril o tých kumulatívnych, kumulatívnych výhodách viac, ale uh, bohužiaľ uh, nemôžem. Plne súhlasím s tou neistotou. Uh, nezískame investície a keď tu nebudeme mať nejaký pevný rámec silný, ktorý je konzistentný s tým, kam sa chceme uberať, tak tu zachováme mnohú neistotu Eh, nesúhlasím s tým, eh, že sprísnenie cieľov je ťažké pre konkurencieschopnosť. Každý, kto investuje do nízkouhlíkových príležitostí v končnom dôsledku, bude na tom lepšie, keď sa sprísnia tie cieľe, takže eh, všetci môžu z toho benefitovať. Čo sa týka kumulatívnej záťaže, ja to v takejto miere nevidím. V podstate skoro vôbec. Všetky tieto podporné také mimo výnimky pre energeticky nákladné sektory. Je to tak aj v Nemecku, takisto kombinovaná e, e, výroba tepla energie, aj tam sú výnimky. Čiže tá kumulatívna záťaž tam vlastne nie je. Potom, aby sa priemysel pozeral vpred, aby po, e, dosiahol pokrok, áno. E, naša štúdia ukazuje, že obdobie splatenia v celej Európe, to, čo očakávajú podniky, e, bola 4 roky, čo je možno dobre pre veľmi rizikový podnik, ale e, pre európske podniky asi nie je vhodné robiť niečo, čo by malo návratnosť nižšiu než 4 roky. Musíme sa pozrieť na tie Eh, importy, ktoré tu máme, ak študujeme ten carbon leakage, únik uhlíka, eh, ako máme produkciu v Európe. Ak sa tá zníži, bude tu viac eh, dovozov. To nesúvisí s klimatickou politikou, to súvisí s nevhodnými stimulmi pre inovácie v Európe, takže tá politika môže podkopať naše nástroje, ktoré tu máme na povzbudenie inovácie a to zvýši energetickú intenzívnosť dovozov, ale to správa IPCC nedefinuje ako únik uhlíka. A tým sa vraciam k tej veľkej vízii, prečo potrebujeme ETS, alebo či by tam mohli byť národné programy oceňovania uhlíka. Ukazuje sa, že podniky chcú vidieť nejakú budúcnosť, kam by sa to malo uberať a tá trajektória, ktorú chcú vidieť, musí byť dôveryhodná. Je tam taký pekný mechanizmus, ako to celé pre, transformovať a myslím, že sa to vzťahuje na väčšinu Európy a väčšina podnikov, o ktorých to hovoríme, funguje v nejakom európskom meradle. Možno e, nejaké väčšie schémy by mohli byť zaujímavé pre veľké krajiny, ako je Nemecko, ale pre tie malé krajiny neviem, či by to bolo až také zaujímavé. Ďakujem. No a ešte posledná otázka. Európska komisia sa ešte raz prihlásila o slovo, ale poprosím vás, aby ste boli struční. Thank you. Uh, Stefan Ďakujem, Stefan Ferhote. Európska komisia, mám krátku otázku na pána Nikolsona, čo sa týka jeho pripomienky eh, k tomu odkladaniu a eh, tým energeticky intenzívnym odvetviam. Keď komisia predložila tieto myšlienky, Eh, bolo jasné, že to musí nastať pred rokom 2013, aby sme nezadali ne zadali túto nejak za vznik neistote. No a potom je tam tá aučná časť e, kvót a môže to mať, odhadovali sme, že to môže mať dopad na cenu uhlíka. Pokiaľ ide o tie energeticky intenzívne odvetvia, to by znamenalo, že e, takáto voľná alokácia od roku 2013 zvýši sa jej hodnota a takisto budú tam ešte zvýšené, ehm, zvýšená hodnota tých eh, prebytkov z fázy 2. Táto otázka ma prekvapuje. To, že by priemysel má byť rád, že to, čo nebudú musieť platiť, je cennejšie, ale to, čo je to, čo budú musieť platiť, tam sa zvyšuje e, e, cena. To je dosť zaujímavá myšlienka. Bude tu teda postupná manipulácia cien v tejto fáze. O tom práve hovoríme. Kritika, bohužiaľ, ETS, e, to je veľmi ekonomicky taká uh, povrchná kritika, je, že nie je tu e, z toho vlastne výsledkom správna cena, ale to nie je o tom, aby sme to mali nejakú dopredu determinovanú cenu. Je to o tom, aby sa určila určitá úroveň emisí. A jednoducho podmienky, ak, sa, e, ak sú ťažšie, e, tak bude náročnejšie dosiahnuť tieto úspory prostredníctvom nejakých týchto obchodovaní s emisiami. No a každý, kto No, niektorí už po, počas niekoľkých rokov vlastne propagujeme medzinárodné obchodovanie s emisiami a iné ekonomické bloky by to tiež mohli prijať. A ja si nemyslím, že Európa si to dobre premyslela, pretože to veľmi, veľmi poškodzuje dôveryhodnosť celého tohoto systému, že tu dochádza k takýmto manipuláciám e, v snahe manipulovať e, cenu, že sa tu o tom vôbec hovorí a už nehovorím o tom, že by sa to malo implementovať. Ja. Nuž. E, dostávame sa k záveru. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá diskusia, ako povedala kolegyňa Lena Ek. Bola to veľmi široká diskusia. Ukázalo sa, že diskusia sa netočí len okolo toho, či to bude 20%, alebo či pôjdeme na 30%, či sa dohodneme niekde v strede. Až taká jednoduchá tá diskusia nie je. Je to veľmi uh, komplexné, pretože máme takýto komplexný priemysel v Európe a pretože sa musíme snažiť ísť ďalej e, na ceste pri ochrane klímy a pretože máme zodpovednosť. My, ktorí sme boli zvolení v tomto parlamente, máme zodpovednosť do tej miery, že treba zachovať e, a tvoriť pracovné miesta, blahobyt, a máme ale aj zodpovednosť, nechcem povedať, že za celú planétu, my sme poslanci Európskeho parlamentu, máme zodpovednosť za Európu a emisie, ktoré my v e, Európe produkujeme. Za to sme spolu zodpovední a musíme vytvoriť právny rámec, e, ktorý nás podporí v našom úsilí. To bude obrovská výzva v nadchádzajúcich dňoch, týždňoch, mesiacoch. Máme vypočutie výboru e ITRE načasované vedome tak, aby sme ešte mali možnosť poznatky z dneška e, zapracovať do našich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem veľmi pekne kolegom, ktorí tu dnes boli. Ďakujem aj vám, všetkým účastníkom panelov. Ďakujem, že ste prišli, že vo veľmi krátkom čase ste nám poskytli svoje externé, e, expertné poznatky, že ste nás upriamili na to, čo by sa dalo urobiť. No a vždy niekde, e, pravda je niekde uprostred, ako to už v živote chodí. A ďakujem veľmi pekne spolupracovníkom sekretariátu, tlmočníkom, že umožnili toto vypočutie. Viem, že koľko je to práce všetko zorganizovať. A myslím, že tá práca sa e, oplatila. Ďakujem aj tým, ktorí prišli a aj tým, ktorí dnes uh, sledujú hearing na internete, lebo je ich naozaj veľa a Európsky parlament dáva túto možnosť zúčastniť sa, aj keď nie je možné cestovať do Bruselu. Máme to tlmočené, je to myslím, že fajn. Určite to v nadchádzajúcich e, týždňoch a mesiacoch nebude jednoduché. Ja som tieňový spravodajca a spolu so spravodajcom z výboru pre životné prostredie to budeme musieť e, dotiahnuť, zbližiť sa na správa, ktorú v júni budeme schvalovať. Tá správa bude o to hodnotnejšia, o čo väčšia bude väčšina, ktorá to podporí a keď to bude Eh, aj len o jeden hlas, eh, tak to nebude mať nejaký veľký prínos. Potrebujeme vyslať silný signál ako Európsky parlament a myslím, že všetci sa musíme snažiť, aby sa nám to podarilo a určite to nebude posledné vypočutie na túto tému. Takže ešte raz ďakujem všetkým a ďakujem všetkým aktérom, že sa zúčastnili. Časnú cestu domov.